Good morning. Pekné dobré ráno, vážení kolegovia. Vítam vás na zasadnutí výbora e, REGI. E, vítam tu aj pani Korinu Krecu, dezignovanú komisárku pre oblasť regionálnej politiky. Takisto vítam pana Michaela Rebuma, predsedu výboru regionov, ako aj kolegov z Európskej komisie a rady táto schôdza sa vysiela cez internet. To znamená, že môžu to sledovať aj občania mimo Bruselu, či už teraz alebo neskôr, pretože záznam bude k dispozícii na web stránke Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o usmernenia e, pri schválení komisii, sú obsahnuté v prílohe 16 e, e, rokovacieho poriadku a síce parlament eh, hodnotí dezignovaného komisára na základe eh, jeho eh, kompetencie podpory európskej veci a osobnej nezávislosti. Taktiež hodnotí vedomosti v oblasti príslušného portfólia a komunikačné zručnosti. Dezignovaný komisár alebo komisárka už odpovedala na prípravné otázky, jej písomné odpovede už boli zaslané E, členom výboru, a to vo všetkých úradných jazykoch. Chceli by som vysvetliť štruktúru dnešného vypočutia. Úvodom dezignovaná pani komisárka dostane možnosť urobiť e, úvodný prejav trvaním do 15 minút. Potom e, budeme mať čas pre 45 otázok od členov výboru a E, komisia bude e, odpovedať na tieto otázky, e, teda po každej otázke. Najprv otázky budú klásť vedúci predstaviteľa siedmi politických skupín, pričom každý dostane k dispozícii 5 minút. Jedna minúta na otázku, 2 minúty na odpoveď, jedna minúta na doplnkovú otázku a jedna minúta na odpoveď. V druhom kole budeme mať 38 otázok E, pre každú bude vyčlenené 3 minúty, 1 minúta na samotnú otázku, 2 minúty na odpoveď. Potom e, odovzdám slovo pánovi Lebrunovi, predsedovi výboru regionov, ktorý tiež urobí krátke vyhlásenie. Záverom pani Korina Krecu, dezignovaná e, komisárka pre oblasti regionálnej politiky, dostane k dispozícii 5 minút, aby mohla urobiť záverečné slovo. Pridelenie e, rečníckého času sa robilo na základe hontovej e, metódy a v porade vystúpení e, určili politické skupiny. Otázky nie sú zoskupené podľa jednotlivých tém. Chcel by som zdôrazniť, že je nevyhnutné, aby rečníci dodržovali čas vyčlenený na odpovede otázky. V opačnom prípade nebudeme mať dostatok času a niektorí poslanci nedostanú možnosť vystúpiť. Takisto ako aj v plene budeme mať časomieru, ktorá bude ukazovať, ako dlho hovoríte. Máme zabezpečené mm, tlmočenie do 23 jazykov. To znamená, že rečníci môžu hovoriť rodnou rečou. Poprosím vás však, aby ste nehovorili príliš rýchlo. A teraz po týchto úvodných E, poznámkach. Dúfam, že postup je nám všetkým jasný a otváram rozpravu. Chcel by som odovzdať slovo pani dezignovanej komisárke, aby vystúpila maximálne trvaním 15 minút. Po tejto prezentácii budú nasledovať otázky a odpovede. Nech sa páči, pani Kreco, e, máte slovo. Pán prezident, Vážená pani predsedničky, ctení poslanci, milí kolegovia, dámy a páni, pre mňa je veľkou cťou, že ma dezignovali pre oblasti regionálnej politiky. A som samozrejme e, prišla sem, aby som sa uchádzala vašu podporu. Veľmi dobre si uvedomujem dôležitú úlohu tohto výboru počas E, e, rokovania o novom legislatívnom rámci a chcel by som, chcel by som vám všetkým, e, všetkým spravodajcom poďakovať za vašu činnosť. Išlo naozaj o spoločné úsilie po intenzívnom dvojročnom negociačnom procese máme teraz hotový legislatívny balíček. Viem, že v tomto výbere sú aj noví poslanci s obrovskými skúsenostiami z terénu a som presvedčená, že to e, zabezpečí pridanú hodnotu e, e, počas nasledujúcich rokov. Chcel by som vyzdvihnúť pána komisára Hána, ktorý veľmi úzko spolupracoval s týmto výborom v snahe reformovať príslušnú politiku. V súčasnosti regionálna politika je praktickým vedením solidarity v európskom modeli sociálneho trhu. Je to jedinečná črta európskej E, integrácie. A teraz, keď e, sa dostávame z krízy, je to e, kľúčom k našemu rozpočtu a z hľadiska podporu investícií do reálneho sektora hospodárstva. Môžeme vyslať jasný signál o tom, že výhody integrácie sa musia zdieľať medzi severom a juhom, východom a západom čase, keď e, konsolidujeme e, konkurencieschopnosť hospodárstva pre všetkých občanov. A preto sa domnievam, že regionálna politika prispieje e, dôležitou mierou k, paličku predsedu Junckersa v oblasti hospodárskeho rastu investície pracovných miest, bude pomáhať využívať zdroje súkromného sektora a bude zabezpečiť participáciu regionálnych samozpráv, sociálnych partnerov táto politika bude hrať kľúčovú úlohu pri e, naplnení e, kľúčových priorít komisie v oblasti inovácií, podpory malých a stredných podnikov, digitálneho jednotného trhu, Európskej energetickej únie, cieľov v oblasti klimatických zmien, sieti a sociálnej inklúzie. Budeme to robiť e, však s prihľadaním na regionálne a miestne špecifika, či už ide o hlavné mesta alebo najvzdialenejšie regióny. Domnívam sa, e, že to je e, veľká výhoda regionálnej politiky a síce schopnosť e, urobiť interakciu s regionálnymi a miestnymi aktérmi. Máme viac ako 270 regionov, viac ako 500 miliónov občanov v Európe. Táto politika E, využíva mechanizmy e, e, fiskálnej podpory a nepotrebuje rozpočtovú podporu. Nejde o charitu, ktorú bohatí poskytujú chudobným. Som presvedčená, že tým, že budeme investovať do regionov, do reálneho sektora hospodárstva, do ľudí, tým, že budeme im pomáhať využívať svoj poten- ekonomický potenciál, posilníme aj európske hospodárstvo. Ide o úniu, kde celok je väčší ako jednoduch veľká e, suma e, jednotlivých e, prvkov. Dovolím si povedať svoje hlavné priority, ak ma potvrdíte ako komisárku. Moja dôležitá prvá priorita je maximálne využiť potenciál regionálnej politiky v zmysle, v zmysle vytvárania pracovných miest a hospodárskeho rastu ehm, naša politika bude investičným pilierom hospodárskeho riadenia Európy. Táto reforma E, rata s politikou, ktorá poskytne výsledky a umožní nám úspešne e, e, prekonať krízu. Musíme rokovať, aby počas nasledujúcich 7 rokov sme mali kvalitné operačné programy a musíme premeniť naše zámery do skutočnej reality, ktoré budú znamenať veľa z hľadiska kvality života pre všetkých Európánov, pre nezamestnaných, pre marginalizovaných a pre tie územie únie, kde je väčšie riziko kolapsu. Chcela by som jednoznačne povedať, e, že e, nesmieme kompromitovať kvalitu programovania. Aby sme zdoreli niektoré výzvy, som presvedčená, že nové prvky regulačného rámca zameraného na efektívnejšiu politiku musí byť splnené. Musíme klásť väčšie dôraz na výsledky, vrátanie toho, že podmienky poskytnutia e, zdrojov sú dodržované. Musíme to sklbiť s európskymi prioritami, s prihľadnutím e, na požiadavky e, hospodárskeho riadenia a s väčším dôrazom na regióny. Tam, kde máme malo zdrojov, to znamená, že lepšie programy znamenajú viac pracovných miest a hospodársky rast. Budem úzko spolupracovať so svojimi kolegami, ktorí majú na starosti sektorálnu politiku. Budeme v komisii sa snažiť o synergie a podporovať e, celokomunitárne aktivity. Chcel by som sa uchádzať o vašu podporu a vysleť jasný signál členským štátom. Programovacie obdobie na obdobie rokov 2014 až 2018 nemôže pokračovať tak ako predtým. Máme jedinečnú príležitosť a musíme uh, Eh, maximálne využiť každé euro nášho rozpočtu. Som presvedčená, že máme všetci rovnaké práva a povinnosti, pokiaľ ide o povinnosti. Domnievam sa, že eh, eh, ľudia a štáty, ktoré dostávajú prostriedky, sú povinní maximálne efektívne využiť prostriedky, ktoré dostávajú na základe solidarity. Máme e, obrovské príležitosti z hľadiska rozvoja a mali by sme preukázať svoju podporu európskemu projektu a poskytnúť konkrétne výsledky. Ako už som uviedla predtým, spoločne sme podstatne e, silnejšie ako izolovanie podľa e, nariadenia by som chcela uvítať príležitosť predstaviť tomuto výboru správu o výsledkoch súčasných e, rokovaní v prípade, že ma potvrdíte do tejto funkcie. Po druhé, institucionálne kapacita a náležité riadenie e, veci verejných je základom úspešného rozvoja. Som presvedčená, že je to dôležitejšie ako samotné finančné prostriedky a že to je predpokladom toho, aby naša politika bola úspešná Musíme vybudovať kvalitnú e, e, verejnú správu, najmä v menej rozvinutých členských štátoch. To bude stálou mojou prioritou. Budem sa snažiť urýchliť e, súčasný pokrok a zabezpečiť dostatočnú podporu pre inštitucionálnu kapacitu do budúcnosti. Taktiež budeme podporovať e, členské štáty v nadchádzajúcom období. Pokiaľ ide o ekonomické stratégie, tie potrebujú silné ekonomické e, verejno pre súkromné partnerstva, aby sme dosiahli ciele a napokon potrebujeme také partnerstva, ktoré môžu zohrať svoju úlohu v živote jednotlivých programov. Veľa sa dá poučiť v rámci Európy z rôznych dobrých eh, postupov, ktoré už uplatnili niektoré miestne samozprávy a mimovládne organizácie a podobne, čiže je treba využiť aj nové príležitosti a využiť pilotné projekty, podporiť experimentovanie a vymeniť si potom takéto skúsenosti. Po tretie, takisto som presvedčená, že zatiaľ nedostatočne sme využili možnosť eh, zjednodušiť život tým, ktorí sú príjemcami politiky. Musíme urobiť viac, aby sme vypočúvali aj tie malé a stredné podniky, ktoré majú pochybnosti z hľadiska týchto politík, eh, pretože niekedy je to príliš dlhavé alebo príliš byrokratické. Takisto to, tento byrokrat, ten byrokratický rámec ale poskytuje veľké možnosti príjemcom a chcela by som podporiť členské štáty v tom, že tieto možnosti sa musia plne využiť riešiť. E, po keďže kohezná politika predstavuje asi tretinu rozpočtu EÚ, budem venovať dôkladnú pozornosť všetkým opatreniam, e, ktoré zabezpečujú správne riadenie fondov v súlade s finančným riadením a s dobrým finančným e, riadením a hospodárením. Mám nulovú toleranciu pre podvody a zároveň sa budem orientovať na výsledky, ktoré tieto politiky budú prinášať. Chcela by som s týmto výborom spolupracovať, aby som mohla vidieť, ako sa dá o týchto otázkach diskutovať aj detálnejšie a lepšie komunikovať výsledky týchto politik občanom. Pretože si myslím, že čo potrebujeme, alebo čo je našou najväčšou slabosťou, je, že nevždy sme schopní dostatočne povedať eh, občanom, čo presne robíme, ako to robíme. A práve eh, pri tom bude sa premietať aj v rámci prípravy budúceho legislatívneho rámca po roku 2020. Ja by som chcela zapojiť väčšie verejnosť do diskusie a tiež e, rokovať s parlamentom už v skorých fázach a spoločne budem s pánom budúcim predsedom komisie pánom Junkrom pripravovať e, spoločný viadočný rámec a tento by mal využiť tým predovšetkým smerom k zlepšeniu konkurencie konkurencieschopnosti, tvorbe pracovných miest a hospodárskému rastu. V tomto zmysle by som vás chcela uistiť, že by som chcela mať veľmi otvorený a konštruktívny dialog prakticky zo všetkých otázkach, ktoré budú spadať podľa môj, pod moje portfólio. A podľa mňa vzťah medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom by mal byť postavený na transparentnosti, vzájomnej dôvere, rešpektovaní a spoločným cieľom spolupracovať v záujme občanov. Preto aj by som chcela úzko spolupracovať s vami, aby sme mohli úspešne splniť naše spoločné európske ciele. Pekne ďakujem a teraz sa teším na výmenu našich názorov v našom spoločnom úsilí e, z tejto politiky urobiť úspech. Ďakujem pekne. Thank you, Mrs. Kretzu. And now we... Ďakujem pekne, pani Kretu. Teraz začneme s e, prvou, e, prvou sériou otázok. Začína pán, pán Nistelroj. Ďakujem pekne, pani Kretu. Vítajte. Za EPP vás vítam v tomto výbore. Vítajte vo svete kohézie a regionálneho rozvoja, čo je pre vás novým svetom. Ehm, Máme asi 325 peniaz, miliard, o ktorých ste teraz hovorili, ktoré máme k dispozícii na investície, to je všetko fajn. To sú dobré správy, ale potom zlé správy sú v tom dedictve, pretože je tu stále ešte medzera medzi záväzkami a platbami a sú tu určité problémy súvisiace s likviditou na, pre tie projekty, ktoré už boli zrealizované, pre príjemcov týchto peňazí po celej Európe a koncom roku to bola, to bola už 23,4 miliard v rámci koheznej politiky a momentálne už pravdepodobne je táto suma vyššia. Akým spôsobom si kandidátka na komisárku e, predstavuje vyriešenie tohto problému? príjemcovia by mali mať možnosť dôverovať eh, vám, dôverovať Európskej únii v tom, že dodrží svoje záväzky a povinnosti, pretože sa to týka našich vlastných morálnych eh, noriem, ktoré v EU máme. Kandidátka, ja chcela by som vám zablahoželať za to, čo ste všetko urobili v tomto výbore, že ste dlho, dlho, dlhoročným členom a boli ste veľmi dôležitým členom, ale máte pravdu, že táto situácia je veľmi zložitá, pretože vy ste už spomínali, že tieto problémy vznikli, mm, sú vlastne pre príjemcov a 24 miliard nezavyplatených záväzkov ešte sme zdedili z minulosti, ale um, to sa možno, že ešte aj do konca roku zvýši. A ja viem, aké sú rozpočtové obmedzenia, ktoré vlastne ustanovil parlament aj rada, ale môžem vás uistiť, že túto otázku e, nadnesiem na kolégiu, pretože podľa mňa máme mať nielen kvalitné programy, ale takisto musíme mať aj seriózny záväzok, že prefinancujeme tieto projekty, takže budem diskutovať o tomto s komisárom pre rozpočet aj s podpredsedom, ktorý bude zodpovedný za túto otázku, ale chápem, že táto, z tejto situácii by sme mohli napomôcť, keby ste by podporili e, návrh komisie na opravný rozpočet na rok 2013 14 a, 2014 e, a návrh rozpočtu na 2015-16. Takže viem, že sú tu ešte niektoré nevie zaplatené faktúry, ale musíme naliehavo nájsť dobré riešenie, aby sme sa vlastne vyhli takýmto systematickým oneskoreným platbám príjemcom, ktorí implementujú programy. Ale ako som povedala, prvá vec, budem musieť e, diskutovať s kolegami o tom, že nie je možné ohrozovať e, investície do inovácií, do energetiky, už nehovorím ani e, vzdelávaní, boj proti sociálnej vylúčeniu a podobne. Čiže je dôležité nájsť eh, riešenie v rozpočte na tieto nezaplatené a neuhradené záväzky, ktoré musíme jednoducho zaplatiť. Pán Fan Nistelrooy, ďakujem pekne. Ja viem, že vy si uvedomujete tento problém, ktorý, ktorému budete čeliť ešte aj v najbližších rokoch. Môžeme tu vlastne hovoriť o e, snehovej guli, ktorá sa nabaluje. A viete, dobre, že aj tento výbor budete teda často informovať e, aj tento výbor a chceli by sme Chcel by som povedať, že informácie, ktoré my tu dostávame, sú primálo a je, sú prineskoro. A keď sa my dozvedáme o všetkom neskoro, tak my vám nemôžeme pomôcť v splnení vašich úloh. Takže môžete e, jasne povedať, že všetky informácie, ktoré k dispozícii máte, že nám ich tu poskytnete v tomto výbore. Môžete nám otvorene jasne povedať, že budete chodiť sem do tohto výboru a diskutovať o otázkach, aby sa veci mohli zmeniť. Nebo nejde iba o rozpočtový výbor, ktorý o týchto otázkach diskutuje aj ľudia, naši občania sa prenitajú vás, mňa, nás vo výbore takisto priamo na tieto otázky. Takže môžete nám toto potvrdiť, ehm, pani kandidátka. Ja som bola členkou tejto snemovne niekoľko rokov a ja som to, o to žiadala, čo ste e, vy teraz povedali a ja som sa za noc teraz nezmenila na niekoho iného, takže ja viem veľmi dobre, aké dôležité mať e, správne informácie a spoločne hľadať riešenia. Pretože, ako som povedala, to nie ide o to, že respektíve netýka sa to len to tých, ktorí sú v regionálnej politike, alebo že by sa to týkalo len tých, ktorí sú, pracujú na rozpočte. Je tu množstvo spolu problémov a ja viem, že je tu dôležitá otázka, ako požiadať aj členské štáty, aby vyplatili termíne do 60 alebo 90 dní. Myslím si, že toto je dôležitá otázka, ktorú musím teda nastoliť na kolegiu komisárov, samozrejme. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz e, dám slovo pánovi Andrejovi Guzolinimu. Ďakujem pekne. Vítajte medzi nami a prajem vám všetko dobré o vašej budúcej úlohe. Takže aj za moju politickú skupinu. Tuto sedím, keď ma nevidíte, tvorí rečník. Dovoľte, aby som poukázal na problém, ktorý, moment, ktorý sa vlastne už e, e, ukázal si prvou partnerskou dohodou medzi komisiou a členskými štátmi. Sa už tedy ukázal prvýkrát, pokiaľ ide o mestá, ktoré mali byť konečnými príjemcami. V časoch, keď sú programovacie štruktúry, ktoré sa musia lepšie zamerať na plánovanie, a dobrú prípravu môže komisia v najbližších mesiacoch zasiahnuť tak, aby e, sa zaviazala k tomu, že cieľom bude zjednodušenie a dobre dobrostravo vecných a pripomenúť členským štátom, že sú to práve mestá, ktoré budú protagonistami najbližšej koheznej politiky v najbližších rokoch a tiež zabezpečiť to, aby mestá mohli príslušným spôsobom zasahovať, aby sa zaistilo to, že dojde k vysokokvalitným partnerským dohodám, pretože úloha miest bude ústretná v programovaní e, prostriedkov z únie v najbližšom období. Chcem poďakovať za vašu otázku e, kolegovi zo sociálno-demokratickej skupiny. Poznám e, rozsah energie, ktorú vkladáte do podpory miest a rozvoja miest. To je otázka, ktorú ktorou sa musíme zaoberať, pretože mestá sú súčasťou regiónov, kde žije 75 európskej populácie a musíme presne uplatňovať princípy partnerstva prostredníctvom nového nariadenia, ktoré ste schválili každý program musí byť vypracovaný prostredníctvom kolektívneho procesu, ktorého sa budú zúčastňovať aj miestne, regionálne a národné európske organizácie, sociálni partnery a organizácie občianskej spoločnosti. Je to teda veľmi dôležitý princíp, dôležitá zásada, a z diskusí práve v tomto výbore viem dobre, že túto prí, zásadu sme neprijali len, aby sme mali niečo pekné na papieri, ale aby sme zabezpečili, že tí, ktorí majú priamy prospech z týchto investícií, sa zúčastnia i príjmania rozhodnutí. Ak ide o zjednodušenie postupu, tak asi dobre viete, že týmto nariadením sme urobili dôležitý krok smerom k tomu, aby sme mali jednotný súbor pravidel, aby bol zjednodušený, e, a aby sme mali elektronickú súdržnosť. Zjednodušiť treba pravidla zo strany členských e, krajín. Sú tam napríklad problémy u krajín, kde je potrebných 40 podpisov len na to, aby sa získal súhlas na udelenie nejakej investície. A to preto, pritom nevyplýva z požiadavky prvok európskeho práva. Musíme teda nájsť optimálnu rovnovahu medzi zjednodušením a kontrolou v rámci európskeho rozpočtu. Ako som už bola povedala v svojom úvodnom prejave, nesmieme robiť ústupky a kompromisy, pokiaľ ide o legálnosť a poriadnosť výdavkov. Ďakujem. Doplňujúca otázka, nech sa páči. Ďakujem pekne. Myslím si rozhodne, že by sme sa tu mali e, vzájomne e, zaviazať, že totiž preveríme v budúcich mesiacoch a aj v súlade s členskými krajinami, ako budú vyzerať part- e, partnerské dohody s členskými krajinami, ako to budú platiť komunitárne dohody. Vrátime sa snať k tejto téme práve v rokovaní vo výbore a uvidíme, ako tieto partnerstva naozaj sú implementované. Už v každom prípade partnerské dohody, e, bolo ich uzavretých asi 16 alebo 17, ale z toho, čo som pochopila pán ko, e, pána komisára Hána, tak chce všetky partnerské dohody uzavrieť do konca e, mesiaca. Bude to potom našou úlohou, aby sme e, popri diskusii o operačných programoch začali rokovať aj o tom, ako prakticky naplniť to, čo je v týchto praktických dohodách. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo pán Tomas Poreba. Ďakujem. Mám otázku v mene EKR, e skupiny EKR. Poprvé snáď sa chcem spýtať e, na váš názor, pokiaľ ide o možnosť makroregionálnej stratégie pre Karpatskú oblasť. Karpatské, e, Karpatská oblasť je jedna z najchudobnejších v Európskej únie. súhlasíte, že Karpaty si vyžadujú osobitný priestor v európskych programoch. Budete podporovať túto myšlienku ako nová komisárka? Ehm, Makroregiónile sunt uh, un instrument ehm, Makroregióny sú územným nástrojom, ktorý e, preukázal e, ukázal svoju účinnosť. Momentálne sú dva úspešné makroregióny, ktoré dobre fungujú, a to Baltské more a Dunajský makroregión. Teraz sa nachádzame vo fáze rozbiehania ešte makroregiónu e, e, Jonského e, mora, Jadranu. A potom, pokiaľ ide o Karpatský región, je to čosi, čo je mojemu srdcu veľmi blízke a veľmi dobre to harmonizuje s regiónom, z ktorého obaja poch- pochádzame. Určite chápete princípy makroregiónu. Musí to byť iniciatíva poprvé členských krajín, a ja si veľmi cením úlohy, úlohu makroregionu, pretože mobilizujú členské krajiny, ktoré sa potýkajú s rovnakými výzvami v procese dialogu a spolupráce a spolu, spoločnej politickej vôle. Avšak sú tu ešte i iné podmienky, e, sú tu nedostatky či obmedzené fondy a kapacity. A, takže pokiaľ ide o makroregióny, domnievam sa, že členské krajiny musia na najnovšej úrovni pripraviť tento krok a predložiť rade tento návrh na vznik regiónu. Európska komisia má úlohu e, sprostredkovateľa a e, uľahčovateľa toho, kto podporuje členské krajiny. A ja si myslím, že nie je možné len tak e, direktívne z Bruselu riešiť problém či už v oblasti Dunajskej Karpat alebo Jadranského mora či inej zóny Európskej únie ak nebudú miestne orgány e, a lokálni partnery naozaj angažovaní vo vzniku tohoto makroregiónu. Dôležité je e, zdôrazniť pridanú hodnotu, ktorú takýto región môže priniesť, pretože doterajšie výsledky sú veľmi dobré a je dôležité, aby tieto krajiny vyvinuli spoločné úsilie, aby identifikovali výzvy, ktoré ich spájajú a aby si jasne rozdelili zodpovednosť vo vzťahu k týchto, týmto regiónom. Naozaj teda som za makroregióny tohoto typu, pretože to mobilizuje miestne orgány členskej krajiny. A Európska komisia e, e, prostredníctvom existujúcich nástrojov poskytne podporu. Prosím, držte sa času, e, hovorí pani predsedajúca E, ešte e, doplňujúca otázka. Druhá otázka. E, zaujímal by ma váš názor podľa vás, ktoré riešenie by EU mala prijať pri, s cieľom zminimalizovať rozdiely v rozvoji regiónov. Ako chcete zabezpečiť, že potenciál našich regiónov sa lepšie, lepšie využije s cieľom vytvoriť ekonomický rast a vytvoriť pracovné miesta. To je najdôležitejšie v kontexte regionálnych politík predsa. Ďakujeme pani Kretu. Ďakujem pekne. E, samozrejme, znižovanie ekonomických, sociálnych a územných e, nerovností je jedným z hlavných cieľov e, politiky súdržnosti. A z praktického hľadiska je našou povinnosťou spolu s členskými krajinami prispievať k tomu, aby sme znižovali tieto rozdiely. Práve preto tie najmenej rozvinuté krajiny a regióny dostávajú 80 dostupných fondov e, od Európskej komisie už som povedala v svojom úvodnom prejave, že tie krajiny, ktoré príjmajú tak výraznú časť našej finančnej podpory, sú práve tie regióny, ktoré sú najmenej rozvinuté a tie, v ktorých dochádza k transformácii a preto musíme práve preto maximalizovať výsledky politiky súdržnosti, vytváranie pracovných miest a zlepšovanie životných podmienok ľudí, pretože dobré využitie týchto fondov v týchto regiónov prispieva k celkovému dobrému rozvoju Európskej únie a z tohoto pohľadu si myslím, že je našou povinnosťou striktne upratňovať pravidla a nové nariadenie nás núti e, za, e, sa na priority, na lepšie výsledky, na lepšie využitie dostupných finančných e, dostupné finančné prostriedky a nástroje a členské krajiny si musia byť vedomé možností, ktoré nové nástroje poskytujú a tiež sa musia vy, maximálne vynasnažiť, pretože v tejto krízi je to, e, kríze je to gesto solidarity, ktoré spája chudobnejšie a bohatšie krajiny. A táto solidarita musí patriť e, celej Európskej únii. Máte naozaj len e, minútu na odpoveď na doplňujúcu otázku. Vás chcem upozorniť, pani kandidátka. Teraz pán e, Jakovčič. Welcome on behalf of the... Vítajte v mene skupiny ALDE. Myslím, že i v mene členov, všetkých členov tohto výboru moja otázka na začiatok sa týka koheznej politiky, jej budúcnosti po roku 2020. E, Treba sa v budúcnosti vyhnúť e, škrtom v rozpočte a na to využiť e, sledovanie chybovosti. Aké opatrenia chcete využiť, aby členské krajiny brali vážnejšie svoju zodpovednosť pri spravovaní eurofondov? Viac ako 50 pri auditoch sa odhaluje Eh, ako chybovosť členských eh, krajín, ich orgánov. A potom po druhé, čo chcete urobiť, pokiaľ ide o implementáciu koheznej politiky v oblasti eh, stratégie EÚ pre jadransko jonskú oblasť a pre východnú, východoeurópsku oblasť. Thank you. You have two minutes to answer. Máte dve minúty na odpoveď. Ako som už bola povedala na začiatku, E, budeme realizovať vyhodnotenie výkonu a to bude základom pre rokovanie po roku 2020. A ja s radosťou budem teda rada, keď sa Európsky parlament e, už v najskorších štádiách zapojí do diskusie o tom, ako ešte možno vylepšiť pravidlá na využívanie rozpočtu po roku 2020 Podľa môjho názoru bude potrebné e, realizovať analýzu, ktorú e, urobíme spoločne, analýzu dopadu nových opatrení v nariadení o zjednodušení e, podmienok ex ante, o partnerských dohodách a o všetkých tých princípoch využitia finančných a územných nástrojov. Ale nastane i doba, kde táto analýza sa e, urobí a vyplynie z toho, ako postupovať ďalej, pretože stratégia po roku 2020 bude nasmerovaná i naďalej na vytváranie rastu a pracovných miest. Okrem toho, keďže som z rovnakého regiónu, chápem vašu otázku týkajúcu sa možností rozšírenia Viete totiž, že existuje možnosť, že nedôjde k žiadnemu ďalšiemu rozširovaniu v ďalších piatich rokoch, ale i tak regionálna politika i naďalej bude stále dôležitejšia, pretože je to vlastne jediný nástroj, ktorý niektorým krajinám pomáha rozvíjať sa a stabilizovať sa. Máme tu i niektoré nečlenské krajiny, ktoré ale ašpirujú na členstvo a ktoré sú súčasťou rôznych stratégií a táto politika prispieje aj k stabilite celého regiónu a našich hraníc. Samozrejme, že vkladáme nadeje i do toho, že e, v rámci pomoci týchto, e, týmto krajinám tieto krajiny po roku 2019 budú môcť vstúpiť do EÚ. Doplňujúca otázka? Ak to chceme spojiť e, s koheznou politikou, všetko, čo by mohlo pomôcť stabilizovať juhovýchodnú Európu, mám však Ďalšiu otázku. Budete žiadať vaše služby, aby viac auditovali efektívnosť používania koheznej politiky, ako komisia e, vytvorí svoje vlastné e, preverovanie audity založené na preverovaniu rizik. Máte minútu na odpoveď, nech sa páči. Nuž, e, auditová inšpekčná e, aktivita je veľmi dôležitá, pretože každé euro z európskeho rozpočtu musí byť vynaložené účinne. A nielen to, musíme maximalizovať jeho efekt v celej ekonomike. V tomto období prebieha mnoho kontrol a vy viete, že členské krajiny sú povinné zavádzať e, záruky na začiatku každého roku. A okrem toho, vždy, keď vznikne nejaké podozrenie od inakiaľ, tak i ďalšie auditné služby, vrátane služieb komisie sa okamžite mobilizujú a potom overujú akékoľvek aktivity súvisiace s vydávaním európskych prostriedkov. Viete i to, že v niektorých vážnych prípadoch, v prípade podozrenia, sa aktivuje i OLAF. Takže ešte som vám neodpovedala o, e, k tej chybovosti. To urobím neskôr počas tohto vypočutia. Thank you. Now Ďakujem veľmi pekne. A teraz slovo má ďalší otáznik. Ďakujem v mene e, GUE NGL. vás chcem e, privítať. Otázka 23 miliárd evokovala sa, veľmi nás, e, e, veľmi nás zamestnáva, ide o vieryhodnosť, dnes sa tu neobjavila ešte, ide o vierohodnosť regionálnej politiky a európskych inštitúcií. A čo je však ešte horšie, viete, že určité členské krajiny čakajú na opätovnú diskutoviu o, o, o spoločnej politike, aby sa e, e, hovorilo o reálnych rizikách, ktoré e, v fondy, e, ktoré, teda tlaku, ktoré musia odolo- odolávať tieto fondy. E, otázka, budete sa angažovať v tom, aby sme od zajtra spolupracovali na vyhnutiu sa toho, tomuto scénáru. Vieme, že po, po roku 2020 potom bude ohrozená regionálna politika, veľmi ju e, kritizujú európske, európske E, kontrolné inštancie, pokiaľ ide o úniky. Nech sa páči, máte dve minúty na odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. E, úprimne povedané, som očakoval, že e, sa ma opýtate na vzdialené regióny. Čítala som vašu správu a teším sa tomu, že vám títo regióny ležia na srdci. Budú aj pre nás prioritou. Pokiaľ ide o vašu konkrétnu otázku, myslím, že nie je možné e, znova e, diskutovať o týchto fondoch. Finančný rámec už bol dostatočne dokladne prerokovaný v rámci spolurozhodovania medzi Európskym parlamentom a Radou. To znamená, že nemôžeme zásadným spôsobom meniť už e, odsúhlasené pravidlá. Budeme musieť viesť spoločný boj so znížením rozpočtu, ale v každom prípade môžete rátať s mojou podporou. Ak určite viete, i keď nie som e, e, na slovo e, vzata odborníčka v rámci príprav na túto funkciu e, e, som si uvedomila, nakoľko je regionálna politika dôležitá. Vieme, že odznevajú viaceré kritické poznámky zamerané na túto politiku regionálneho rozvoja Mnohí by chceli e, škrtiť e, fondy určené na e, regionálne rozvoje. To znamená, že pôjde o náš spoločný boj a chcem apelovať na vás, aby ste ma podporili, aby ste boli mojimi spojencami. Potom budem mať úplne iné možnosti pri zabezpečení dodržania, dodržovania tejto legislatívy, ktorá už bola prijatá nesmeme povoľovať akékoľvek rabaty, naopak treba sa snažiť o výsledky a o to, aby sme preukázali, že to je jediná politika únie, ktorá vyústí do investície a do konkrétnych e, výsledkov. Máte nejaké poznámky? Otázka sa týka uh, e, najzdelenejších okrajových oblastí. Viete, že naše regióny sú e, v zmluvách uznané článkom 349 a očividne tento článok e, sa nevyužíva dostatočne. A moja otázka, aké iniciatívy chcete prijať na to, aby tento článok sa využíval plnšie vo, pri všetkých politikách EÚ a menovite e, v rámci kolegia komisárov Takisto viete, že náš parlament prijal na začiatku e, roka iniciatívnu správu o, ultra, e, o tých okravých e, oblastiach. Aké sú ďalšie iniciatívy, ktoré chcete použiť na to, aby táto správa bola uvedená do života? Ďakujem pekne. Jedna minúta na odpoveď. Veľmi pekne ďakujem za otázku. Periférne odľahlé regióny eh, majú osobitný eh, štatút. Musia eh, riešiť osobitné problémy, ktoré súvisia s ich geografickou vzdialenosti, pokiaľ ide o zvyšok Európskej únie. A treba venovať osobitnú pozornosť dodržavaniu tých článkov, ktoré máme k dispozícii na poskytnutie pomoci uvedeným regiónom. Ako komisárka e, budem e, komisárkou všetkých regiónov. Zároveň sa domnievam, že najmenej rozvinuté regióny a regióny, ktoré najviac potrebujú podporu a zdroje si zaslúžia osobitnú pozornosť. Bude treba navštíviť uvedené regióny a zistiť na mieste, aké problémy majú. Predstavujú totiž jedinečnú hodnotu, predstavujú osobitné brány, e, e, prostredníctvom ktorých Európa sa otvára voči zvýšku e, sveta. Európska únia musí pôsobiť ako celok a pokiaľ ide o konkrétne návrhy, bolo by dobré, aby som s pánom predsedom Junckerom alebo s pánom Katajnenom spoločne prebrali e, otázky stratégie e, pre hospodársky rast pracovné miesta, aby sme to robili s Portugalskom, Francúzskom a Španielskom, teda krajinami, ktoré majú najviac takýchto regiónov. Treba rokovať aj so samotnými regiónmi o tom, ako dosiahnuť maximálny pokrok v tomto smere. Určite e, vy najlepšie e, e, viete, akým výzvam čelia títo regióny. Treba maximálne využiť všetky možnosti ich ďalšieho rozvoja, vrátania otázok integráciu uvedených regiónov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Vane. Pekné dobré ráno. E, v mene e, e, politické skupiny Zelené dôležitá úloha miest v koheznej politiky už bola oznámená. Sú hybnou síľou aj pri zabezpečovaní potrieb celých regionov alebo pri naplnení celej politiky EU 2020. A je tu pakt stability a hospodárskeho rastu. Potrebujeme e, investícií do e, boja proti e, klimatických zmenám alebo chudobe, ale títo prostriedky sa nevyužívali dostatočne efektívne počas ostatných rokov. Rastú ceny, dochádza k sociálnej exklúzii ako chcete zabezpečiť súlad e, medzi touto politikou s tým, aby e, e, mesta zostali funkčné aj z hľadiska ďalšieho konania? Aké potrebujeme na tom investície? Ďakujem pekne. Dve minúty na odpoveď. Ako už som povedala v úvode, som presvedčená, že mesta budú prirodzeným partnerom komisára alebo komisárky pre regionálny rozvoj. E, v mestách žije 75 obyvateľov a tam sú aj nové e, rozvojové možnosti. Takisto aj e, obyvateľe miest majú v určitom ohľade aj väčšie problémy. To súvisí so sociálnym vylúčením Musíme sa vyjadriť jednoznačne. E, podpora sociálneho začlenovania je jednou z hlavných priorít novej komisie. Je to jedna e, z jedenástich tém, ktorú sme prijeli e, v rámci reformovanej politiky a domnievam sa, že máme aj konkrétne príklady, ktoré sme nevždy dokázali dobre komunikovať. A to je spôsobené tým, že Európska komisia a únie myslia nielen na hospodársky rozvoj a tvorbu pracovných miest. Záleží nám na to, aby nik e, nezostal na vedľajšie kolaji, aby nebol izolovaný. Myslím si, že to je dobrý príklad toho, ako Európska únia sa snaží približiť ľuďom prostredníctvom regionálnej politiky. Máme zhruba 5,2 mm, miliard eur, ktoré budú pridelené e, na riešenie e, otázok bývania, na sociálnu podporu, vrátanie prístupnosti e, zdravotnej starostlivosti, na doplnenie mm, sociálnych investícií. A ako viete, vznikol, e, prípadne bol renovovaný značný počet e, objektov sociálneho bývania s tým, aby zraniteľné zložky populácie mali lepšie podmienky. Sú desiatky tisíc prípadov v celej Európskej únii príkladov e, ľudí, ktorí mali prospech z tejto podpory Európskej únii. Máte nejakú doplňujúcu otázku? Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď Sami ste spomenuli e, dôležitú úlohu e, e, verejných služieb, najmä v mestách a regiónoch. Je tu aj Biela kniha komisie z roku 2008 tam sa zdôrazne dôležitá úloha koheznej politiky, pokiaľ ide o všeobecný prístup k verejným službám. Avšak chýba mi tento rozmer v šiestej správe o súdržnosti totiž v podstatných rokoch sme mali značnú mieru e, liberalizácie, prípadne e, privatizácie. Je to značný tlak aj zo strany Európskej komisie, aj v oblasti verejných služieb. Ako chcete zabezpečiť, aby verejné služby, či už ide o sociálne bývanie, ale v oblasti zabezpečenia vody, infraštruktúry, vzdelávania a e, zdravotníctva sa naďalej neprivatizovali e, e, s tým, aby verejný e, sektor mal zaistenú úlohu aj v politike súdržnosti. Ďakujem pekne. Máte na odpoveď iba jednu minútu. Ďakujem pekne. Ako сам поведала, základné životne dôležité služby zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu a mali e, byť uvedené ako spoločná európska hodnota. Spomínajú sa e, mimochodom e, v zmluve, hovorí sa o tom ako o jednom zo základných práv a prístup k týmto službom verejného záujmu podporuje aj regionálnu, prípadne sociálnu súdržnosť, treba prikladať väčšiu prioritu školstvu, starostlivosti o deti, sociálnej pomoci, kultúrnej pomoci a aj e, otázkam e, bývania. Občania právom očakávajú e, e prístup pri najmenšom k základným službám všeobecného záujmu a ak ich zabezpečíme, zvýšime atraktivitu Európskej únie Mali by sme zapojiť do procesu spolufinancovania týchto služieb aj členské štáty, najmä pokiaľ ide o dopravu a tak, ako ste to povedali, aj v oblasti e, e, mm, odpadového hospodárstva. Ďakujem pekne. Pán Mant. Nimant. Ďak, moja otázka je nasledovná Integrácia koheznej politiky a makroekonomické podmienky predstavujú značný problém. Je tu určitý rozpor medzi regionálnou politikou a e, požiadavkami e, náležitého hospodárskeho riadenia. Je pravda, že v niektorých členských štátoch na kohezné fondy prípada viac ako 50 verejných investícií, najmä pokiaľ ide o štrukturálne e, fondy. Aj tam na verejné investície prípada viac ako 50 Úloha týchto fondov spočíva v tom, aby sme udržali investičné úsilie vo verejnej a súkromnej sfére. E, vo správe výboru regi sa o tom hovorí a v členských štátoch regióny majú značné e, e, sociálne a iné problémy. Je tu aj problém riadenie a správy e, vecí verejných e, dokáže komisia zabezpečiť maximálnu synergiu e, medzi využitím strukturálnych fondov a systémom správy a riadenia vecí verejných s tým, aby v regiónoch regionálne problémy sa nestali celoštátnymi. Poprosím o odpoveď. Există această problemă, faptul că unele state... Vravíte, tento problém naozaj existuje to, že niektorým štátom sa doteraz nedarilo absorbovať ani 50 toho, čo bolo v, roku, v rokoch 2007 až 2013 spôsobuje značné problémy, najmä v niektorých nových členských štátoch, i keď v ostatných rokoch sa situácia zlepšuje. V každom prípade povinnosť Európskej komisie pomáhať členským štátom posilňovať ich administratívnu kapacitu zostáva. Podľa mňa je to ešte dôležitejšie ako e, výška samotných prostriedkov, ktoré ponúkame. Najviac problémov e, totiž súvisí e, s nedostatočnou úrovňou správnej kapacity. Dúfam, že nová politika poskytne konkrétne výsledky, že sa zameriame na prorastové opatrenia a že to priniesie zmeny e, v regiónoch. Viem, že pochádzate z regiónu, e, zo Sicílie, e, ktorá má viaceré problémy a chcela by som viedriť pochopenie pre takéto regióny. Záleží mi na tom, aby všetky nedostatky v oblasti chýbajúcich makro E, ekonomických podmienok e, boli prekonané. E, Zabrali sme ponaučenie z najnovšej krízy a síce to, že niektoré kritéria musia byť základom stabilných investícií, v opačnom prípade pôjde o nehospodárne vynakladanie prostriedkov. Takže podmienka makro predpokladov je potrebná. Spomenuli ste problém pozastavenia fondov, je to vyslovene výnimočné opatrenie ku ktorému e, e, prichádzame e, po dlhšom predchádzajúcom procese a každý štát vopred upozorňujeme na potrebu zmien v oblasti štruktúrnych reform. Ďakujem veľmi pekne. Dodatočná otázka? Ossia l'uso del PIL regionale. Ďakujem pekne. Otázka sa týka HDP regionov. a to, to regionálne HDP je veľmi dobrým ukazovateľom z hľadiska e, oprávnenosti pre koheznú politiku a tie krajiny, ktoré sú v prechodových ekonomikách alebo tranzitívnych hospodárstvách, myslím si, že je veľmi dôležité práve ten územný rozvoj. A keď sa používa e, takýto e, ukazovateľ ako regionálne HDP, to nie je veľmi efektívny ukazovateľ. Myslím si, pretože sú iné ukazovatele. Treba sa pozrieť napríklad na rôzne regionálne aktuálne štatistické informácie, aby človek mal presnú predstavu o tom, čo sa deje e, v regiónoch, aký je tam stav. A myslím si, že treba pre, preskúmať tú metodológiu, ktorá sa používa na alokovanie fondov, tak aby sme sa priblížili rýchlejšie tým, alebo bližšie k tým cieľom. Myslím si, že ten HDP nie je dostatočne dobrým ukazovateľom. Ďakujem. Máte odpoveď, jednu, máte jednu minútu. Nož iste je tu táto diskusia vo vzťahu k jednotlivým kritériám a ukazovateľom. A ja myslím, že dôležité je to, aby e, sme je to dôležité práve z hľadiska posúdenia oprávnenosti čerpať prostriedky z koheznej politiky. A iste Ehm, je tu tento údaj HDP na osobu a práve aj prostriedky sa takýmto spôsobom poskytujú v tých regiónoch, kde majú HDP nižšie ako 60 európskeho priemeru a musí sa to takisto nejakým spôsobom spoločne určiť. Nie je to jednoduché, bude musieť na tom pracovať spolu parlament s radou aj s komisiou, pretože veľmi veľa diskusie je o týchto ukazovateľoch a týchto kritériách, ale asi máte pravdu v tom, že fondy musia byť nasmerované práve tam, kde ich ľudia najviac potrebujú a preto potrebujeme aj tento princíp partnerstva. A súdržnosti a musíme zabezpečiť aj to, aby boli započítané lokálne faktory, e, občianská spoločnosť a presne musíme povedať, že čo je najdôležitejšie pre občanov v danom regióne, kde, ich, kde sú najväčšie potreby a je Viem, že sú tu ex- rôzne kultúry, rôzne tradície, sú tu krajiny, ktoré robili to či ono už takým spôsobom, ktoré sú viac centralizované, menej centralizované a podobne, čiže musíme sa navzájom učiť viesť dialog a myslím si, že určite je veľmi dôležité, aby nariadenie naozaj bolo presadené vo všetkých členských štátoch a všetkých regiónoch, tak ako by ste povedali, aby sme sa mohli priblížiť priamo tým konkrétnym cieľom, ako ste spomínali, predsednička. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k druhej časti otázok. A chcela by som k všetkým pripomenúť, že má každý 3 minúty na každú jednu otázku otázku, respektíve jedna minúta je na otázku a dve minúty na odpoveď. My zatiaľ máme 10 minút e, k dobru v rámci našho harmonogramu, takže teraz dávam prvému slovo pánovi Tamášovi Dojčovi. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani kandidátka. E, moja otázka je, ak budete uvažovať tak, ako keď sme uvažovali v roku 2007-2006, keď e, budete uvažovať o, o predložení e, e, obdobia 2007 až 2013. Pretože v predchádzajúcom období váš predchodca Hán povedal, že do konca roku bude schválený ešte možno 100 operačných programov komisii, ale my sme napokon schválili oveľa menej. Čiže zo 460 operačných programov len časť z nich bola schválená chcete, máte v pláne urýchliť tento proces schvalovania e, týchto plánov, pretože aj vládby 2007 až 2013 máme viac ako 23 miliard ešte nezaplatených faktúr a to účtovné obdobie, ak by sa predložilo, tak by sa znížil ten tlak na, na tieto úhrady. Čiže otázka je, že keby sa predlžil toto obdobie, tak ako sa to plánovalo v predchádzajúcom období, čiže 2007 až 2013 by toto účtovné obdobie bolo predlžené, možno by sme sa trošku e, vyriešili ten častočne problémy, či toto máte v pláne takto postupovať. Máte dve minúty na odpoveď. No už ja viem, od, teda odpoveď, ja viem, že je tu taká túžba predlžiť toto účtovné obdobie do 2015, ale ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa teraz v našom úsilí koncentrovali na to, aby sme podporili členské štáty tie, ktoré ešte všetky pedagogické nevyčerpali, ktoré mali k dispozícii v rokoch 2007 až 2013 Eh, ktoré čerpali asi, alebo vydali prostriedky vo výške 50 A toto musíme podporiť. A to predloženie do roku 2015, eh, to by malo byť riešenie až potom. A dôležité takisto je aj kvalita programov. To, čiže je treba zlepšiť absorpčnosť týchto programov a treba zlepšiť len čisto absorpciu. To nestačí. Je dôležité, aby tieto programy naozaj niečo prinášali, aby zvyšovali zamestnanosť, prinášali pracovné miesta a bolo, boli bližšie k občanom. E, čiže mňa toto kritérium trošku trápi, e, že je tu tento tempo tej rýchlosti, ako kritérium rýchlosti. Čiže nie je možné len rýchlo, rýchlo robiť nejaký program, aby sme e, mohli tie prostriedky použiť. Ide o peniaze, sú to peniaze všetkých daňových poplatníkov v Európe a musia prinášať výsledky. E, a o tom, či, či sa predlží to obdobie, to, o tom musí diskutovať aj komisia, aj rada spoločne, akým spôsobom to budeme riešiť. A už aj odznelo to zo slov talenského predsedníctva, že by sa ten účtovné obdobie mohlo predložiť, ale aj tak sa musíme snažiť, aby sme tie prostriedky, ktoré máme, e, využili e, efektívnym spôsobom. A tiež sa musíme sústrediť aj na to, aby sme začali už v roku v rokovaniach o operačných programoch, tak aby aj tie sa mohli presadiť v tom období 2014-2020. Ďakujem pekne. Ďalšiu otázku kladie pán Derek Vaughan. Good morning, uh, Mrs. Príjemné predpoludne, pani Kretu. Európsky parlament podporil zahrnutie nových mechanizmov, ako napríklad miest, spoločné programy, ktoré by mali vychádzať z miestných komunít, podporiť teritoriálne investície, aby sme podporili ten prístup z dola nahor pre tie projekty, ktoré sú financované z kohezných fondov. Takže prvá otázka je, či vy ako komisárka potom príjmete opatrenia, aby ste mohli využiť využite týchto nových mechanizmov a po druhé, či vy ako komisárka budete preskúmať preskúmovať to, že či partnerské dohody naozaj zabezpečujú partnerstva mm, aj s ostatnými č, zúčastnenými stranami, či by ste to nemohli do toho zapojení. Máte dve minúty na odpoveď. Ďakujem pekne. Vy už viete a spovedali ste, že v regionálnej politike je možno oveľa dôležitejší práve ten princíp územia. A myslím, že tie nové územné nástroje, ktoré ste spomínali, tie teritoriálne, integrované, spoločné eh, investičné projekty, a lokálne projekty, aby sme podporili účasť občanov. A myslím si, že je veľmi dôležité je, aby mohli aj na miestnej úrovni mať svoje príslušné právomoci a tam sa má na miestnej úrovni aj preberať zodpovednosť, tak aby tie skutočne eh, tie prostriedky boli k dispozícii blízko občanovi. A preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby potom pri rokovaniach o partnerskej dohode treba dbať na to, aby sa tieto nástroje využili čo najoptimálnejšie. Samozrejme je tu princíp subsidiarity, ten bol, musel, alebo ten musel byť rešpektovaný odjak živé, ale je tu takisto aj tu otázka multilevel governance, teda na viac úrovňová správa. Aj toto ste spomínali, čiže to je akoby ďalší doplňujúci prvok. berím e, no, tomu, že by mohlo dojsť k výraznému zlepšeniu. A myslím, že členské štáty musia si byť toho vedomé, že existujú nové možnosti a boli tu prijaté nové nariadenia a komisia, to vás môžem uistiť, ehm, sa ehm, bude venovať maximálne všetkým týmto nástrojom a bude to potom posudzované aj z hľadiska toho, akým spôsobom boli tieto nástroje využité stran členským štátom. Ďakujem teraz má slovo pán Polčák. Ďakujem pekne. Pán eh, Kretu, chcel by som položiť nasledovnú otázku. Um, miestny rozvoj je prístup, ktorý umožňuje zapojenie aj miestnych partnerov, ako napríklad e, podnikateľov, aktívnych občanov a podobne pri tvorbe e, budúceho vzhľadu svojho územia. Avšak e, súčasťou vedeckého rozvoja týchto fondov tie by mali byť financované z Polnohospodárskeho fondu pre vedecký rozvoj a tiež by to možno mohlo spadať aj pod to Európs- financované z Európskeho sociálneho fondu a z Európskeho fondu pre rozvoj a e, nie je e, pochyb o tom, že táto e, metóda vlastne sa už e, Myslíte, že táto metóda sa využíva, využíva naplno z hľadiska svojho potenciálu? Neexistuje nejaký priestor na zlepšenie? Alebo si myslíte, že tento lebo tento prístup už je zastaraný. Nech sa páči, máte dve minúty na otázku. Nuž, ja som už povedala, že tento, e, tieto nástroje, teda e, miestný e, vývoj, low lo, lo, let uh, local development, tieto nástroje sú veľmi dôležité, tie by mali podporovať spoluprácu na miestnej úrovni v rôznych oblastiach, vrátanie energie a podobne a treba zapojiť spolu, e, občianskú spoločnosť spolu s miestnymi samozprávami a mestami. A ako ste povedali, vlastne to vzniklo z toho, čo sme sa už mohli poučiť čo sme sa už poučili, pretože tu boli programy, boli tu programy, ktoré tu prebiehali 20 rokov a priniesli výsledky. A myslím si, že tieto nástroje, ktoré použili robia z koheznej politiky takú politiku, ktorá naozaj prináša zlepšenia a ktorú naozaj môžu aj pocítiť e, miestne komunity a občania. A myslím si, že je to veľmi dôležité predovšetkým, aby to fungovalo v tých regiónoch, ktoré sú najmenej rozvinuté alebo v vedeckých oblastiach a podobne. A my samozrejme musíme e, klasť vyhodnotiť teda tie základné požiadavky a potreby a akým spôsobom sa podarilo členským štátom tieto nástroje presadiť a um, či naozaj sa dali veci do pohybu a je dôležité zapojiť všetky zúčastnené strany pri, už pri plánovaní a pre takisto pri uplatňovaní týchto plánov a tiež e, miestne samozprávy musia byť tými, ktorí musia zapojiť občanských partnerov, zapojiť e, podniky a keď e, všetko by to malo byť na báze toho princípu inteligentnej subsidiarity. Um, ďakujem teraz ďalšiu otázku kladie pán Bostenáru. Uh, dear Corina, dear colleagues, needless... Milá Korina, milí kolegovia, ja nemusím ani hovoriť, aký šťastný som ako Rumún, že, mám, že sa zúčastňujem vypočutia rumunskej kandidátky, ale my tu diskutujeme teraz predovšetkým o Únii, nie o Rumunsku. Veľká časť kohezného fondu, čiže 56 miliard boli, sa presunulo z obálky kohezného fondu do, na nový nástroj e, konek. Connecting Europe, Spájame Európu. A ako viete, tieto e, národné obálky tým neboli dotknuté, pretože tento nástroj Spájame Európu a výber však prebieha v Bruseli a preto bolo rozhodnuté a bolo to práve na báze boja tohto výboru e, s príspevkom všetkých kolegov, aby sme zabezpečili, že všetky peniaze zostanú v národných obálkach až do decembra 2016 aby nezostali v Bruseli. A moja otázka je, ako vidíte, aké opatrenia by mali prijať členské štáty a komisiou, aby sme zabezpečili, že členské štáty, ktoré majú rôzne ťažkosti, aby mohli naozaj využiť tento nástroj Connecting Europe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 Um, instrumentele de pildă sprijinul jaspers este instrumentul financiar musíme využiť všetky nástroje na to aby e, sme zabezpečili investície v európe a tu musíme ponúknuť aj, môžeme ponúknuť aj technickú pomoc pre prípravu veľmi dôležitých e, projektov a verím že tieto projekty ktoré sú v doprave v energetike tie majú e, strategický význam. A to je veľmi dôležité, aby sme sa shodli na takej stratégii, že to budú programy, ktoré sú najvyš, majú tú najvyššiu dôležitosť. A mu, samozrejme, že my máme obmedzené prostriedky, ale tieto prostriedky, programy musia e, byť dostatočne zrelé a mali by práve byť e, využiť ako dodatok k tým e, ostatným programom. Pán Dinkler, ďakujem pekne. Pani predsednička, pani kandidátka, dovolte, aby som vám najprv za, blahoželal a chcel poďakovať zároveň za váš záväzok spolupracovať úzko s týmto výborom a že vás budete informovať neustále. Pre, myslím si, že to je silný záväzok pre niekoho, kto v tomto parlamente už pôsobil, ale ja vám to budem stále pripomínať, že to nezabudnete. E, jedna z, z, z zámer zámerov tohto výberu je mať integrovaný prístup a ako viete, máme aj ehm, spoločný strategický rámec, ktorý má zabezpečiť integrovaný územný rozvoj využívaním európskych štrukturálnych a investičných fondov a partnerských dohodách. Integrovaný prístup eh, je predpokladaný E, toto nie je pokryté síce rozhodnutiami komisiou, pokiaľ, nie e, sú, pokiaľ ide o niektoré kritéria. Chcel som sa spýtať, aké by bol, aký bude váš prístup, e, aby ste využili efektívne využívanie integ, integrovaného prístupu k teritoriálnemu alebo územnému rozvoju. Nech sa páči, máte len dve minúty na odpoveď. Áno. Ja som to už povedala, vy taktiež. Určite je dôležité spolupracovať e, ako, že musíme spolupracovať ako partneri. E, viete, aké skúsenosti e, máme z práce aj v tomto výbore pri výbore regionálneho rozvoja. Ja som vám slúbila, že teda budem sem do výboru chodiť a budem vás neustále informovať a zároveň, že budeme o veciach im konzultovať. Takže toto bola jedna vec. A teraz k tej vašej konkrétnej otázke pokiaľ ide o územnú integráciu. Ide o to, že v regionálnom rozvoji e, sa tam, po, sa tam pôsobí v rôznych oblastiach inovácie, veda, výskum, energie, digitálny rozvoj. Myslím si, že tam je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili spoluprácu a to spolupracujú všetkých, teda aj so všetkými ostatnými politikami Európskej únie, napríklad energetickými, aby sme zvýšili potenciál koheznej politiky. Ste povedali, že je veľmi dôležité Um, vstavať na rôznych vzťahoch medzi, vzťahoch medzi, aj medzi našimi jednotlivými politikami. A tu budem spolupracovať s ostatnými komisármi, aj s podpredsedami komisie pri um, podpore tvorby pracovných e, miest, ale aj s tými, ktorí majú na starosti sociálne otázky, rozpočet, aby sme naozaj pracovali ako tým a spoločne sa snažili dosiahnuť náš cieľ. Takže ide o to, aby sme presadili ten program, ktorý nám tu predstavil pán Juncker. Mr. Van Miltenburg. Teraz e, je na rade pán Van Miltenburg. Položím otázku v holandštine. Vážená pani eh, dezignovaná komisárka, hovorili sme tu viackrát o úlohe miest. To je veľmi dôležité, pretože určite viete, že v, v mestách býva veľká časť európskeho obyvateľstva. Neskôr eh, sa, sa očakáva, že tu bude, že tu bude až 80 Tu treba bojovať proti mnohým eh, neduhom nezamestnanosť, e, vyhraničovanie alebo e, marginalizácia určitých skupín a tak ďalej. Otázka v súvislosti so stratégiou 2020. Myslíte si, že Európa potrebuje integrovaný prístup e, k mestám, určitú mestskú agendu? Aké nástroje by ste v tejto súvislosti chceli vyvinúť? Máte nejakú víziu, perspektívu? ako by ste chceli potreby e, miest e, pretaviť do regionálnej politiky. Nech sa páči. Ďakujem. Ospravedlňujem sa. Dúfam, že som e, dobre pochopila. Pýtal ste sa na stratégiu v mestských urbánnych oblastiach? Je to o urbánnej mestskej stratégii. Ďakujem. Nejak mi unikla totiž prvá časť vašej otázky. Mesta predstavujú veľmi uh, dôležitú dimenziu pre mňa ako pre komisárku regionálneho rozvoja Určite viete, že ten regionálny a e, urbánny rozvoj, to je ten názov, ale komisár sa volá len komisárom pre regionálny rozvoj. Tá, treba zladiť ten názov. E, musíme zladiť názvy, názov e, komisára, komisie a tej stratégie. Vzniká totiž dojem, že komisári e, pre regionálny rozvoj sa nezaoberajú mestami. Tak tomu nie je. Nevieme, prečo generálne riaditeľstvo sa volá jedným spôsobom a komisár úplne, e, teda pri názve komisára to chýba. Každopádne vás, vás môžem uistiť, že veľkú e, pozornosť venujem e, mestským sieťam. Prebiehajú dôležité pilotné projekty, vrátane. Toho vieme napríklad, že máme veľmi pekný projekt v Lipsku alebo v Malage, kde sa snažíme e, rozvíjať e, historickú zónu, takisto v Brne, e, v Českej republike. Budeme podporať všetky štáty k tomu, aby si vymenovali dobré postupy. Určite veľmi dobre viete, že začala verejná konzultácia k mestskej agende a ja si myslím, že ďalším krokom po uzavrení toho, tohoto procesu bude konzultácia a analýzy tej, tejto konzultácie, tak ako sa k tomu vyjadria jednotlivé mesta a obrátiť sa na výbor regiónov, aby nám povedali, aké sú ich skúsenosti a aké by mohli byť ďalšie kroky. Pretože samozrejme, že pred prijatím ďalšej legislatívy musíme e, najmä e, rešpektovať princíp subsidiarity. E, ďakujeme. Ďalšiu otázku má pani preso. Ďakujem pekne. V prvom rade Korin veľmi blahoželám z našej strany. Predseda Juncker E, prezentoval pred parlamentom svoj trojročný plán pre rast a zamestnanosť, e, spomenul číslo 300 miliard eur i dodatočné zdroje. Ako by tieto fondy mohli byť zapracované do kontextu regionálnej politiky? Máme tu, veľa sme hovorili o regiónoch a mestách. nariadenia pre štrukturálne fondy a investície boli predsa prijaté tieto nové zdroje, ako by mohli byť integrované do teraz už existujúcich politík tak, aby nové programové plánovanie mohlo byť posilnené. Ďakujem veľmi pekne. E, vám takisto blahoželám k vašim úspechom, ktoré ste dosiahli v oblasti regionálnej politiky. Iste existuje tento program predstavený pánom Junckerom. Je to program ambiciózny a ja som presvedčená, že politika súdržnosti, ktorý, kde rozpočet je vlastne štvrtinou európskeho rozpočtu, bude znamenať výrazné zlepšenie v realizácii tohoto cieľa, kde preorientujeme vlastne prostriedky práve i na rast a prac, pra, e, tvorbu pracovných príležitostí. Toto teda existuje, máme tu dosť veľký manevrovací priestor na to, aby sme našli spôsoby, ako takto prispieť k plneniu ambicioznej agendy Európskej komisie a predsedu Junckera. Ako pán Juncker bol povedal, najmä musíme mobilizovať zdroje súkromné. A musíme zmeniť jazyk, ktorý používame, tak, aby vznikla dôvera v podnikateľské prostredie, aby dôvera v investície a v realizáciu investíc rástla, aby sme e, oveľa lepšie využívali finančné nástroje, ktoré máme k dispozícii za účelom e, využitia pákového efektu, týchto všetkých nástrojov. Tá pridaná hodnota vyplýva z toho, čomu genericky hovoríme inovácie. Môže z toho vzniknúť až 110 miliard v ďalších rokoch a mám, tak, mám tu na mysli inovácie v širšom kontexte, rozvoj malých a stredných podnikov a tiež energetickú účinnosť Podpora malých a stredných podnikov je jedným zo základných kritérií, ktoré prispejú k plneniu tohoto cieľa. Sú tu i ďalšie otázky a priority. Ďakujem. And the next question is from Mr. Fito. Vším rečníkom je pán Fito. Ďakujem pekne. Nadviazal by som na to, čo povedala práve kolegyňa Bresso. E, ešte tú otázku priostrím. Mnohí si tu kladú otázky o to, čo sa udeje s tými 300 miliardami eur, s týmito zdrojmi spomínanými. Ako môžete zaručiť, je otázka, že tieto prostriedky naozaj pribodnú e, k prostriedkom, ktoré už máme na kohezné fondy. Sú to do, naozaj pri, dodatočné prostriedky? Pretože je tu nebezpečenstvo, že v budúcich mesiacoch e, respektíve inak povedané, ako môžete zabraniť tomu, že sa tieto prostriedky zrazu použijú inak. Alebo že sa použijú tak, že v podstate pôjdu do tých istých e, smerov a zdrojov, ktoré doteraz nefungovali. Ako som už povedala, e, musíme maximálne využiť pravidlá nového nariadenia. Neviem, aké presne bude percento príspevku politiky súdržnosti na plnenie tohoto cieľa pána Junckera, tých príno, ten prínos tých 300 miliard eur. Každopádne budeme veľkú pozornosť venovať súkromným investíciám a tu nadvezujem na tú predchádzajúcu otázku. Budeme členské krajiny nabádať k tomu, aby využili všetky legálne možnosti začlenenia súkromných investícií do spolufinancovania národného na doplnenie teda na, e, našich fondov, aby e, pro, projekty mali maximálnu kvalitu. Je o to zamerať sa na, na oblasť konkurencieschopnosti a podnikania. Hovorila som o 110 miliardách, ktoré budú investované do inovácií a to predstavuje naozaj príspevok e, tomuto projektu. Okrem toho tu máme i zameranie na tzv. inteligentnú špecializáciu a operačné programy, ak budú pre jednotlivé krajiny dobre e, vyjednané a dobre sa zamerajú naozaj na konkurencieschopnosť, a pokiaľ ide o získanie e, a vytváranie nových pracovných miest, tak to môže naozaj pakovým efektom viesť i k vytváraniu nových, e, mnoho nových pracovných príležitostí. To vnímam teda ako to najvýznamnejšie, čomu, čím môžeme pomôcť k plneniu sľubov pána uh, e, Junkera. Teraz pán Nikolson hovorí pani predsedkynia. Ďakujem a vítajte, pani dezignovaná komisárka, moja, môj volebný okrsok e, v, Severnom Írsku po roky dostával veľa prostriedkov z európskych fondov a EÚ podporila e, e, Severné Írsko rôznymi prostriedkami v roku 2007 vytvoril pán Barroso pracovnú skupinu Barroso, ktorá pracovala pre Severné Írsko, generálne riadilstvo, regio a sieť kontaktov v Európskej komisii pracovala s cieľom stimulovať rast a pracovné miesta. Táto pracovná skupina je e, e, pravdepodobne pod vašou právomocou. Môžete nás uistiť, že táto pracovná skupina pre Severné Ísko, ak budete vymenovaná, bude nadalej pracovať? Druhá otázka. Ako vnímate úlohu pracovnej skupiny pri stimulácii e, ekonomického rastu v regióne? a bolo by dobré, aby ste spolupracovali, budete spolupracovať e, s poslancami, europoslancami, e, ktorí chcú pomôcť tomuto regiónu. Alebo môžeme očakávať novú pracovnú skupinu Junckerovu pre tento náš región. Ďakujem. Prosím, držte sa dvoch minút. Uh, Ďakujem. Táto pracovná skupina Task Force pre Severné Írsko uh, bola dôležitou iniciatívou ktorá prispela k urýchleniu e, mierového procesu a procesu uzmiernenia v Severnom Írsku. Ako som bola informovaná, táto pracovná skupina i naďalej bude fungovať. Domnievam sa, že je dôležité, aby všetky regióny Európskej únie sa tešili klíme vzájomného pochopenia a zmierenia. Mali by sme pomáhať miestnym orgánom rozvíjať sa, a aby samotné vytvárali programy rozvoja. Pokiaľ ide o spôsob ktorým by mohla fungovať e, tie dôležitá stabilita. Na jednej strane je dôležitý rozvoj, ale na druhej strane i priateľská atmosféra, priateľské priateľská klíma, schopnosť poučiť sa z minulosti. V tomto kontexte práve vnímam túto e, pracovnú skupinu pre Severné Írsko. Tak existuje potom i ďalšia skupina, ktorá bude zase pre, pre cyperskú komunitu. V oboch prípadoch sa tu podporuje dialog medzi oboma stranami a pripravujú sa optimálne podmienky pre ďalší ekonomický rozvoj, aby to, čím sme prešli v minulosti, sa už v Európe neopakovalo. Preto je dôležité i naďalej venovať tejto pracovnej skupine zvýšenú pozornosť. Ďalším rečníkom je pani e, e, Michels. Ďakujem pani Kretu i z mojej strany. E, vítajte srdečne tu vo výbore Eh, chcem sa vás spýtať na makroekonomickú kondicionalitu a jej využitie. Veľmi správne hovoríte, že tento nástroj eh, nebude na to, eh, aby sa z, zadržiavali prostriedky krajinám, ktoré už boli potvrdené. A ako chcete zabrániť tomu, aby pri preprogramovávaní na národnej úrovni členské krajiny potreby aby sa potreby e, naozaj rešpektovali. A čo chcete urobiť preto, aby účasť regionálnych a komunálnych úrovní na ďalšom rozvoji, rozvoji e, regionálnej politiky boli zabezpečené? Chcete e, naopak, že by sa to malo prenechať členským krajinám? Thank you. Um, așa cum spuneam mai devreme, condiționalitatea macroeconomică. Ďakujem. Prvá otázka, makroekonomická podmienenosť. Nuž, je to opatrenie, ktorým sa počítalo, ktorým sa počítalo až v konečnej inštancii. Viem, že mnohí z vás boli proti prijatiu makroekonomickej e, kondicionality. Ako som bola povedala, bolo nevyhnutné toto s ohľadom na niektoré situácie, kedy sa peniaze investovali bez toho, že by bol splnený celkový e, všeobecný rámec. Európska komisia by nemala byť vnímaná ako nejaký, e, nejaký policajt, skôr však ako e, pomocník členských krajín. Rozvoj bez týchto kritérií možný nie je. Dôležité, aby krajiny pochopili, že je to v ich prospech a že chceme, aby splnili tieto podmienky. Budeme teda viesť tento štruktúrálny dialog medzi Európskou komisiou a parlamentom a ja sa dostavím do vašho parlamentu, kedykoľvek sa nastolí otázka pozastavenia fondov. A je dôležité potom hovoriť o charakteristikách jednotlivých krajín. Plne zdieľam vaše obavy, že nemáme populáciu trestať za to, čo neplnia vlády. To je pravda, ale tomu budú predchádzať početné varovania. Budú to mesiace či celé roky kedy štát bude upozorňovaný, že musí plniť príslušné podmienky, inak dôjde k prerušeniu poskytovania pomoci. Každopádne je tu možnosť rozvíjať tieto štruktúrálne formy, ktoré tieto krajiny potrebujú a musí sa do toho aktívne zapojiť aj regióny a mesta. Ďalšou rečníčkou je pani Adinolfi. Ďakujem, vážená pani kandidátka. Viete, že mnohé krajiny v eurozóne majú veľké eh, problémy eh, v zaobchádzaní s európskymi prostriedkami na základe záväzkov z paktu stability. Myslíte si ako komisárka, že že môžete vylúčiť z paktu stabilitu všetko to, čo je e, kofinancované pre menej rozvinuté regióny. A ako chcete e, to dohodnúť s viceprezidentom, ktorý bude s vami spolupracovať? Ďakujem pekne. Ja dobre viem, nakoľko v parlamentu a talianskému predsedníctvu a výboru regionov záleží na otázke vylúčenia z výpočtu deficitu tých čiastok, ktoré smerujú na produktívne investície. To však nie je rozhodnutie, ktoré prináleží mne, ale ktoré sa bude rozhodovať v rámci rady, ale aj až do novembra, kedy sa o tom rozhodne, by sme sa mali snažiť maximálne dobre využiť e, existujúcu flexibilitu podľa súčasných pravidiel. A ja vaše posolstvo odovzdám e, určite rade verejné investície do ekonomiky. Potrebujeme do reálnej ekonomiky. Je to problém vážny, otázka vážna. Ide o to, aby členské krajiny zabezpečili financovanie a pritom splnili fiskálne podmienky, ktoré e, podľa paktu stability sú niekedy veľmi prísne. Na jednej strane musíme povzbudzovať členské krajiny investovať do reálnej ekonomiky, dávať peniaze do spolufinancovania, ale na druhej strane musíme bdieť nad rozpočtovými deficitmi. Pakt stability má v sebe už zabudovanú určitú flexibilitu a členským krajinám dáva manevrovací rozpočtový priestor, zvlášť e, tým krajinám, ktoré sú v neľahkej situácii. Viem však, že je to problém, narazila som na to v diskusiách e, s, s mnohými i s členskými krajinami, takže musíme naozaj rešpektovať pakt stability rešpektovať možnosti, ktoré poskytuje. Uvidíme, čo rozhodne rada v novembri, pokiaľ ide o, tento, ide o toto potenciálne vylúčenie niektorých aspektov z výpočtu deficitu. Ďalšia otázka, pán Olaf Stuger. Ďakujem, pani predsednička. Ak sa pozeráme na zoznam eh, organizácie Transparency International, eh, eh, treba zohľadniť tento zoznam vo vseho krajinám, ktoré sú najväčšími príjemcami prostriedkov. Vypočul som vaše odpovede, počul som e, slova ako dialog, kontrola, spolupráca, ale zaujímajú ma konkrétne tvrdé opatrenia. A chcel by som apelovať na vašu tvorivosť, aby ste e, spomenuli nejaké konkrétne e, praktické opatrenie, napríklad nejaký čierny zoznam organizácií, inštitúcií, ktoré už spáchali určité e, podvody s použitím e, dotácií. Možno, že by toto bolo e, napomocné. Ďakujem. Žiaľ, je mi ľúto, Naozaj e, konštatujem, že je to vysoká miera náročnosti a že sa mi podarí byť v nás sledujúcom období dostatočne kreatívnou. Podľa mňa nemali by sme znova objavovať Ameriku. Existujú jednoznačné platné pravidlá, ktoré môž- musíme rešpektovať. Nemôžem e, tu sa predvádzať a hovoriť, ako e, dokážem kreatívne myslieť vy ste sami, tento parlament prijal tento e, e, e, rámec legislatívny v predchádzajúcom období. Jedine, čo môžem slúbiť, je to, že budem respektovať už schválenú legislatívu. Upozornili ste však na veľmi závažný problém. Určite ma znepokojujú otázky súvisiace s chybovosťou, s podvodmi e, pri používaní európskych prostriedkov. Existujú aj veľmi významné prípady, o ktorých e, e, hovorí organizácia Transparency International, kontrolný úrad OLAF a vo do roku 2013 iba 7% predstavovali chyby a z toho iba 1% vyslovené podvody. V ostatných prípadoch išlo o manažerské chyby, nie však o podvody. Pochopiteľne je dôležité, aby členské štáty tvorili programy, ktoré nebudú e, obsahovať chyby alebo budú odolné voči chybám. Súhlasím, že musíme byť striktní E, ale nie týka sa to iba komisie, e, týka sa to OLAFu, dvoru auditorov a ďalších inštitúcií, ktoré budú sledovať vynakladanie prostriedkov európskych daňových poplatcov. Pán López, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Máte jasné predstavy máte e, energiu. Je to veľmi dôležité pre regióny a mesta Európy. E, veľmi má znepokojujú demografické problémy viacerých európskych e, regiónov. Je to dôležitý problém. Zachovanie sociálneho štátu súvisí s našou schopnosťou prekonávať nerovnováhy a musíme sa dostať späť na cestu hospodárskeho a toho dlhodobo udržateľného rastu. v našich целях e, e, zemepisnej региональной e, regionálnej решение Riešenie demografických problémov быть byť kľúčové. Musíme to riešiť aj v Európskej únii s tým, aby sme zdolali problém depopulácie a starnutia. Je to veľmi dôležité, aby Európa zostala dynamická a konkurencieschopná ako e, hodláte pristúť k tomu vo vašej novej úlohe? Bineînțeles, e, Pochopiteľne. Súhlasím s vašim názorom a veľmi pekne vám ďakujem za túto otázku. Je dôležitá Európska únia už teraz sa borí e, s e, problematikou demografických zmien, e, poklesu populácie do roku 2030. Každý tretí európsky občan bude mať viac ako 60 rokov, čo vyústí k význam, do významných zmien, pokiaľ ide o hospodársky rozvoj. Tento jav sa môže ešte znásobiť eh, znižovaním pôrodnosti, ale aj migračnými trendmi. To znamená, že fondy súdržnosti sa budú snažiť pripraviť členské štáty, e, kde sa dá očakávať, že prídu väčšie problémy, aby sa pripravili vo viacerých ohľadoch. Jednak pôjde o rozvoj pracovného trhu, e, posilnenie kvalifikácie na základe e, odborného vzdelávania, pôjde o vytvorenie nových pracovných miest, o vytváranie e, sociálnych služieb, pretože sociálny rozmer e, má e, zásadný podiel na vývoj európskej populácie. Budeme sa musieť poradiť so starnutím. Musíme zabezpečiť dostatok ľudí na poskytnutie starostlivosti osobom staršieho veku a ja budem spolupracovať s komisárom pre pracovné a sociálne otázky E, ktorý zodpovedá za využívanie Európskeho sociálneho fondu s tým, aby spolu so sociálnym fondom súdržnosti sme vedeli prispieť k e, dobudovaniu e, infraštruktúry, ktorú potrebujú staršie občania. Ale súhlasím s tým, že tejto demografické zmeny sú významným problém. Pán Hentan, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja prejdem hneď k e, otázke a venujem sa trošku otázke miest a mestskej politiky. Chcel by som sa spýtať, či by ste chceli brániť 5-percentný prach, ktorý je v rámci ERD, ktorý je určené, na prostriedky, ktoré sú určené na, pre mesta. Uh, či by ste neboli, e, nechceli pôsobiť znižiť tú, tento prach. A chcel by som obrátiť pozornosť na paradoxný problém, ktorý vyplýva z nariadenia 1303, ktorý sa týka politiky vedeckého rozvoja. To často spôsobuje, že sa e, veci odneskorujú, ktoré vyplývajú z realizácie regionálnej politiky, ako aj spoločnej polospanskej politiky, ktorá je financovaná z RDF e alebo z Európskeho polospanského Občianského fondu. Čiže či by ste chceli, či máte zámer podniknúť e, konanie tak, aby sa tieto e, fondy e, takým spôsobom riešili, aby nedošlo k duplikácii uplatňovaniu týchto prostriedkov v rovnakom regióne. To je problém, ktorý je vo mnohých regiónoch, ako aj môjho Lubelského, odkiaľ pochádzam ja. You have two minutes. Ďakujem pekne. Máte dve minúty na odpoveď. Ako už som hovorila predtým, a môžem to iba zopakovať, mesta sú mimoriadne dôležité z hľadiska regionálnej politiky. Tento 5-percentný práh mm, ide tu o prostriedky z Fondu regionálneho rozvoja určené pre integrované projekty. A to je niečo naviac e, e, okrem e, fondov regionálnej politiky. Bude to určené mestám a regionu presne tak, ako ste to povedali. Je dôležité nájsť najpraktickejšie spôsoby zapojenia miest. Ako viete, táto diskusia už prebieha. Niektoré mesta tvrdia, že tu platí princíp subsidiarity a že tu nemáme žiadne kompetencie, pokiaľ ide ich rozvoj, čo je v rozpore s novou legislatívou o mestách. Na druhej strane sa spomína modrá kniha rozvoja miest a e, sú veľmi dôležité verejné konzultácie, ktoré e, e, sa práve teraz končia konzultácie o mestskom e, rozvoji a z toho e, zrejme vyplynú aj určité závery ohľadom ďalšieho postupu. Dúfam tiež, že aj v parlamente prebehne diskusia. Pokiaľ ide o dvojité financovanie, to sú e, záležitosti, ktoré treba prebrať spolu s komisárom pre videcký rozvoj s tým, s tým, aby sme hľadali čo najoptimálnejší prístup, aby sme konali účinne a aby sme ušetrili e, prostriedky, aby vynaložené prostriedky zabezpečili e, e, o maximálny účinok a nehospodárne vynakladné prostriedkov treba určite riešiť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená pani dezignovaná komisárka, som jeden z troch predstaviteľov E, vzdialených e, teritórií, 11 vzdialených teritórií Francúzska na troch oceánoch. E, dobre som si vypočul vašu odpoveď týkajúcu sa makroekonomickej kondicionality. Rád by som upútal vašu pozornosť na, na strašné dopady dogmatického používania týchto podmienky pre naše oblasti. Máme už e, handicapy, ktoré poznáte. Často máme e, problémy s ekonomickým rozvojom a otázka teda znie, treba naozaj použiť všetky možnosti, e, ktoré majú, by mohli e, pomôcť týmto oblastiam uvoľniť ich potenciál rastu, a vytvárať pracovné miesta. E, dôležité je, aby ste v budúcom kolégiu sa postarali o to, e, aby sa kohezia e, objavila v diskusiách o pakte stability a rastu. Mulțumesc foarte mult am spus și mai devreme împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere a fost Súhlasím e, s vašim pohľadom, s tým, ako to vnímate, ako aj s tým, čo povedal e, váš kolega z ostrova Reunion. To znamená, e, že nesúhlasím s tým, aby ostrov Reunionu bol potrestaný za to, ako si počína parížská vláda. To je, e, je jeden z návrhov. E, bude treba e, zriadiť pracovnú skupinu, kde bude zastúpená komisárka Tajnen, zodpovedný za hospodársky rozvoj a pracovné príležitosti, vedúci predstavitelia týchto území, guvernéry a podobne. A všetci ostatní zainteresovaní by mohli diskutovať o tom, ako ďalej nie je totiž možné, e, e, aby sme my sami e, menili pravidla, ktoré sú zakotvené do paktu stability, pokiaľ rada nerozhodne inak. V novembri sa tento návrh z iniciatívy italianského predsedníctva by sa mal zohľadniť Myslím si však, že nevyužívame ešte dostatočne e, tú flexibilitu, ktorá je zabudovaná je súčasťou paktu stability a ktorá poskytuje určitý manevrovací priestor e, m územiam, ktoré sú vystavené problémom. Už som povedal, že e, periférne regióny e, e, predstavujú značný prínos a mali by byť integrované do príslušných regiónov toho, ktorého štátu a do celej Európskej únie, aby zachovali čo najčestnejšie vzťahy a zaistili harmonický rozvoj celej Európskej únie, vrátanie odľahlých oblastí som si veľmi dobre vedoma všetkých e, e, znevýhodnení, ktoré súvisia s e, geografickou vzdialenosťou. Som si vedomá toho, že hovoríme o ostrovoch, že sú tu určité geografické prekážky a môžem vás uistiť, že budeme pripravovať operačné programy, ktoré budú mimoriadne prínosné pre obyvateľov e, odľahlých regiónov a určite majú svoje špecifika a to musíme špecifikovať. Ďalšia otázka. Krecu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážená pani Kretu, ja by som sa ešte chcel vrátiť e, otázke partnerského princípu a multilevel governance. Takisto je to zadefinované aj v článku 5 e, rámcového nariadenia rozhodnutia a t- e, podľa toho by mali miestne orgány ako aj e, občianská spoločnosť dostatočne na čas e, zabezpečiť prípravu týchto partnerských zmluv, tak aby všetci mohli byť do toho zapojení. A vy ste už vo svojom úvodnom vystúpení k tomuto sa vyjadrili. aby som sa chcel vyjadriť k otázkam partnerských e, dohôd. V regionálnej politike to najlepšie funguje vtedy, keď všetci spoločne e, spolupracujú tak, aby sa mohli potlačiť rôzne záujmy. Ja by som, ja by som bol do, rád, keby sa to ale všetko takto dokázalo dobre presadiť. Chcel by som sa spýtať, e, ako bude komisia konkrétne preverovať, že či tento princíp naozaj v členských štátoch bol použitý a sa uplatňuje. A druhá otázka, čo sa konkrétne deje, stane, keď členský štát e, túto záväzok dostatočne nesplní alebo vôbec nesplní, či existuje nejaký postup komisie potom. Thank you. We have two minutes. Ďakujem, teraz máte dve minúty na odpoveď. Ďakujem pekne. Nuž, e, vysokokvalitné partnerstvá pre, e, pri využívaní štruktúrnych prostriedkov a kohezných prostriedkov, to je veľmi dôležité. A Vlastne vy ste sa práve aj o toto, e, vy ste o toto bojovali, aby bol zavedený tento článok 5 a je to teda povinnosť pre členské štáty by bola zodpovedná miestna samozpráva, občianská spoločnosť, jednoducho všetci občianskí partnery počas každej fáze prípravy programu od koncepcie až e, po presadenie, až po dohľad. A dodržanie týchto kritérií to je mimoriadne dôležité pri dodržiavaní operačných a rokovaní o operačných programov a tých partnerských e, programov. Takže ja keď môžem e, potvrdiť tu už vlastne pán Hán dokončil tento proces partnerských zmluv alebo operačných programov. Sú to veľmi dôležité kritéria. A sú, sú tu napríklad niektoré regióny, ako napríklad Irsku, Belgicku, považujú tieto princípy za samosta, samozrejme, ale sú niektoré regióny, kde to ešte také samozrejme celkom nie je za takáto spolupráca. Takže je, boli tu aj určité stiažnosti, že neboli zohľadnené tieto partnerské dohody. Nož, ale predtým ani nebola takáto povinnosť. E, takže keď e, budeme naozaj pripomínať členským štátom, že to musia zohľadňovať už pri rokovaniach, e, tak potom aj tieto návrhy musia skutočne byť e, vyrokované na miestnej úrovni so všetkými zúčastnenými stranami, pretože to je tá najväčšia istota, že tie prostriedky sa neocitnú v projektoch, ktoré vonkoncom nebudú reagovať na skutočné potreby občanov. A tu už boli aj rôzne príklady, množstvo prostriedkov bolo vynaložených len preto, aby sa jednoducho prostriedky vyčerpali takým tu chceme, aby sme riešili konkrétne potreby občanov, pretože takéto e, mrhanie prostriedkami si už nemôžeme dovoliť. E, čiže je treba investovať do, do infraštruktúry, do zdravotníckého systému a podobne jednoducho tak, ak by to bolo na prospech občanov. A ja budem takýmto spôsobom aj s vami spolupracovať, nás budem neustále informovať, aby bol zohľadnený aj tento princíp partnerstva a samozrejme aj výbor pre E, výbor regionov je tiež ďalší dôležitý partner, pretože tam takisto sú zástupcovia e, miestných orgánov a treba takisto potom e, mobilizovať aj miestných podnikateľov, takisto akademikov z oblasti vzdelávania. Sú regióny, možno, že kde nie je žiadna nie, teda je všade univerzita, ale jednoducho je treba zapojiť všetkých v regióne. Eh, predsednička, ja sa ospravedlňujem, ale musíme eh, sa dívať aj na čas, aj na hodinky. Ďalšiu otázku položí pani Rajntke. Eh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani Kretu, pani vážení kolegovia. Členské štáty sú podporované v tom, aby zahrňali aj marginalizované skupiny do programov, operačných programov. Osobitne skupina Rómov sa spomína aj v, v ustanoveniach z Európskeho sociálneho fondu, avšak nie je celkom jasné, že či e, členské štáty sa toho ujmu a naozaj sa to pretaví. Takže chcel by som, chcela by som sa spýtať, akým spôsobom komisia zabezpečí to, že sa také marginalizované skupiny ako sú Romovia naozaj zapoja do regionálnych politík a čo chcete urobiť e, v spolupráci so tými kolegami komisármi v tejto otázke. Ďalšia otázka sa týka e, vzťahov mužov žien vo všeobecnom nariadení o fondoch EÚ, ale nie je to tam jasne uvedené, čiže gender mainstreaming je, je hlavne spomenutý v ESF, ale mohlo by to byť aj v koheznom fonde. A ako môžete gender mainstreaming podporiť e, aj v koheznej politike a čo by ste chceli preto urobiť, aby ste zabezpečili rodovú rodnosť aj v jednotlivých e, kohezných politikách? You have only two minutes to answer. Máte dve veľké otázky, ale máte napriek tomu len dve, o, tá, o, dve minúty na odpoveď. Um, ehm, no už ďakujem. Ja som sa už vyjadrila, že tie marginalizované skupiny a najslabšie skupiny, týmto sa musíme venovať, ale nesmieme teda nikoho e, zanechať. A viete, že aj tu v Európskom parlamente je možné Prakticky sa tu nehovorilo o nejakej stratégii alebo o, ani, prakticky žiadna politika, o ktorej sa tu hovorí, tá by, nie je taká, ktorá by nezahrňala Rómov, pretože sa to týka vlastne všetkého a prakticky predovšetkým regionálna politika. Um, tu je a nie je možné, aby sa v rámci regionálnej politiky sme sa sústredili konkrétne len na niektorú jednu menšinu, čiže môžeme pripraviť e, um, prostriedky pre regióny, ktoré sú najmenej rozvinuté a tamto zvyčajne aj tak je, že je tam vysoký podiel rómskej populácie a, e, a tí, ktorí vlastne tie programy spravujú a riadia, e, tí vlastne tých potom zastupuje e, komisár pre sociálne fondy a pre zamestnanosť. E, takže ja ale môžem povedať niečo z vlastnej skúsenosti e, pretože to je otázka, ktorej som sa už predtým venovala. Viete, že pochádzam z krajiny, kde máme veľkú populáciu Rómov a dokonca v Taliansku som videla, že keď naozaj sa človek snaží aj na úrovni obcí, E, integrovať e, Rómov, e, iné menšiny a boli k dispozícii aj prostriedky finančné na integráciu Rómov. Ide o to, aby deti nepotulovali po uliciach a podobne. Jednoducho, to sú ľudia, ktorí nemôžu nikam ísť, nemôžu ísť ani do školy, pretože nemajú peniaze ani na ten autobus, aby sa niekam dostali. Takže e, toto ide o vzdelávanie, prístup k vzdelávaniu, prístup k zdravotníckej starostlivosti, a mm, to musí byť ale taká spoločná, e, spoločné úsilie. Je treba rešpektovať ich tradície a kultúru, ale zároveň musia sa rešpektovať aj príslušné pravidlá. Keď sa vydávajú prostriedky na služby, e, tak potom nie je možné tieto prostriedky e, len tak pre brhať. Ja som to videla na vlastné oči, ako je to v Taliansku. Čiže sa prostriedky použili, ale nikto ich nevyužil. E, čiže aspoň neboli využité zmysluplne, takže musíme viac e, podnikať tejto otázke musíme nejakým spôsobom niečo podniknúť, aby sme dokázali túto skupinu integrovať. Je to k zodpovednosti komisára pre sociálne otázky a teraz by sa v najbližších 5 rokoch malo k tejto otázke pristupovať iným spôsobom, aby došlo k naozaj konkrétnemu zlepšeniu. A pokiaľ ide o rodovú rovnosť, tak e, musím povedať, že ja som sa v tejto otázke veľmi angažovala za posledných 25 rokov. A naozaj sa teším, že to bude teda princíp, ktorý naozaj e, zabezpečí tú ex ante kondicionalitu a že v žiadnom členstve žiadny členský štát pred touto to neujde. To znamená, že tento princíp musí platiť ešte predtým, než kedy akékoľvek peniaze budú vydané, či sú to projekty na, pre osoby s postihom, alebo sú tam rôzne kritéria rovnakých príležitostí. Všetko toto sa musí dodržať ešte predtým, než sa použijú akékoľvek prostriedky. Je to naozaj aj dobre, že ste o tomto hovorili pretože tu ide o dôstojnosť e, a našu civilizáciu. Každý musí mať rovnakú príležitosť, e, muži a ženy, nesmieme nikoho nechať bokom, skrátka je treba podporovať aj všetky menšiny, či už sú to Rómovia alebo iné menšiny národnostné. E, predsednička, veľmi pekne ďakujem za takúto dlhú dlhú odpoveď, ale budem vás musieť tlačiť, aby ste už potom zodpovedali v dĺžke jednej minúty, tak e, pokúste sa teda dodržať časový limit. A ďalšiu otázku kladie pán um, Paskič. Ja ďakujem pekne, budem hovoriť po litovsky. E, pani kandidátka, ja verím, že budete e, komisárkou, pretože vaše odpovede e, sú veľmi kompetentne zodpovedané, avšak väčšina otázok prakticky je podobná. Už sme tu hovorili o absorpčnej schopnosti, investičných prioritách a tak ďalej. Moja otázka bude trošku iná. Uh, E, budete musieť e, prijímať rozhodnutia spoločne v kolegiu komisárov a ako vieme, priama podpora podnikov e, môže vždy viesť k mareniu hospodárskej súťaže. Pred to e, by sme mali skôr dať viac peniazy do vytvorenia infraštruktúry a nie priamo podporovať podniky, pretože e, potom vytvoríme také prostredie, kde každý si bude chcieť založiť e, firmu. A z praktických skúseností vieme, že napríklad peniaze z programov SAPART viedli napokon k bankrotom množstva firiem prakticky sme stratili viac peňazí, než sme získali z tých fondov. Tým, takže čo môžeme tu urobiť, aby sa prostriedky využili efektívnejšie? Už máte len dve minúty na odpoveď, hovorí predsednička. Ďakujem pekne. Ja sa pokúsim teraz dodržať časový limit. Ďakujem pekne za vaše viedenie. Ja som teda presvedčená, že je to veľmi dôležitá otázka, pretože vy ste hovorili aj o tom, že my chceme pracovať e, tak, aby sme boli orientovaní na výsledky, aby nedošlo k vrhaniu prostriedkov. Ale tu súvisí aj s tým, čo robia jednotlivé členské štáty v rámci operačných programov a musíme naozaj e, zvážiť, že či tieto, alebo to o tom členské štáty rozhodujú, že či budú investovať do infraštruktúry alebo investovať do podpory niektorých podnikov a sú niektoré členské štáty, ktoré potrebujú infraštruktúru, pretože je to pre nich kľúčový element. Ale zároveň si myslím, že treba podporovať aj podnikateľský sektor, malé a stredné podniky, Ehm, tie sú e, základom každého hospodárstva pri tvorbe pracovných miest a hospodárskeho rastu. Preto by nesmieme toto srácať zo zreteľa, musíme byť orientovaní na cieľ, ale v každom, každej krajine sa musia pripraviť tematické ciele a každý kraj, každá krajina si musí najlepšie rozhodnúť o tom, čo im najlepšie vyhovuje v hľadiska potreby jednotlivých regiónov ale ja si myslím, že určite je dôležité dobre s týmito členskými štátmi dobre komunikovať, aby jasné bolo, že čo, o čo ide a čo, čo, čo, čo, čo chcú dosiahnuť, akú zmenu chcú dosiahnuť a verím, že už v roku 2015 vám budem môcť tu predstaviť správu, ktorá sa bude týkať tejto politiky orientovanej na konkrétne ciele. A to by sme chceli uplatňovať aj na 2007 až 2014 eh, až 2020. Ďakujem. <clears throat> Budem hovoriť v švedštine. Ako iste dobre viete, sú inštitucionálne kapacity veľmi dôležité pre absorpciu a aj pre najlepšie využitie kohezných fondov. Tak môžeme dosiahnuť veľmi dobré výsledky, ale to sa môže odrkadliť i negatívne na využitie fondov. Aj na presahujúce ciele koheznej politike. Ako možno tieto problémy riešiť v svetle skorších skúseností a nových pravidel? Sú tu nejaké nápady, ako tie, možno tieto administratívne výkony zlepšiť? A potom ešte otázka týkajúca sa partnerského princípu. Ako budete podporovať nezávislé štruktúry, e, mimovládne organizácie, aby sa mohli plniť ciele regionálnej politiky? Ďakujem. E, máte dve minúty na, na odpoveď. Ďakujem. tá administratívna správna kapacita už tak to je ešte dôležitejšie než fondy, ktoré máme k dispozícii, pretože bez správnej kapacity je prakticky nemožné pre štáty a regióny tieto prostriedky využiť k nejakému prospechu. Preto s vami súhlasím v tom, že posilňovanie tejto kapacity je kľúčom k úspešnej implementácii štrukturálnych fondov ako úspešným investíciám. A ja som pevne rozhodnutá túto dôležitú tému riešiť. Existujú niektoré menej rozvinuté regióny, kde boli veľké deficity, pokiaľ ide o absorpciu fondov. Tento nedostatok vyplýval z no- nedostatočnej adaptability správnych orgánov, teda schopnosti eh, absorbovať tieto fondy. Čo to vlastne znamená tá administratívna kapacita? No už tak to znamená, aby sa účinným spôsobom realizovala regulačná aktivita a aby sa prostriedky rýchlo dostávali ku koncovým príjemcom a užívateľom. Avšak to sa nedialo, boli tu rôzne problémy zdržania s verejnými zákazkami a tak ďalej. V prvom rade budú zohrávať úlohu tí, ktorí realizujú audit, tí, ktorí e, majú dočinenia s európskymi prostriedkami, musia dobre poznať pravidlá. Možno si poviete, že sú to len slova. Ja však veľmi verím v túto zmenu skúsenosti, pretože som niekto, kto pochádza z krajiny, ktorá pred 20 rokmi unikla komunizmu a viem, že ide z, najmä o zmenu postupu a že ide o to, že keď vidíme, že niektoré veci fungujú a niektoré nie, treba konať. Niektoré, pokiaľ, pokiaľ ide o niektoré zákazky, no už tak to bol hlavný zdroj chýb v našej politike a budeme musieť urobiť niečo s tým, aby sme mali aby sme mali ultrašpecializovaných ekonómov, ktorí budú schopní vypracovať stratégie, e, radiť členským e, krajinám, vypracovať nástroje, ktoré dáva k dispozícii i e, banka a takisto s nevládnymi organizáciami, ktoré sa zapoja. Viem, že je tu mnoho tém, ktoré treba prebrať, ale prosím, držte, držte sa času. Pani Spiraky je ďalšou rečníčkou. Ďakujem. E, úverová kríza, ktorá bola výsledkom finančnej, znamená, že len málo malých stredných podnikov má prístup k kapitálu. Nové finančné nástroje majú vyriešiť tieto problémy v terajšom programovom období lepšia účasť súkromného sektoru, ako i zvýšenie e, prostriedkov. Vzhľadom na vašu pozíciu Mali by sa tieto nástroje e, rozšíriť, aby sa, aby sa e, reagovalo na krízu. Viete, že ja som e, z Grécka, kde veľmi postihla kríza malé a stredné podniky. My sme naozaj najhorší na tom s nezamestnanosťou. Nejde len o financovanie nových pôžičiek, ale refinancovanie existujúcich pôžičok, aby kapitál sa dal využiť v tomto aspekte. Ďakujem. Eh, sigur că, în primul rând, nu cred că trebuie să... Ďakujem. Poprvé, domnievam sa, že musím hneď e, na úvod vyjadriť sústrasť a empatiu s, s tým, čo všetko muselo grécko jeho obyvateľia E, zvládnuť, pokiaľ ide o krízu. Regionálna politika zohrávala dôležitú úlohu nielen v Grécku, ale vo všetkých krajinách postihnutých krízou. Snaď tu nebola krajina, ktorá by bola tak či onak dotknutá hospodárskou krízou. Avšak hľadom na túto potrebu teda tejto, a vzhľadom na túto často rozporúplnú konkurenciu e, medzi tým to povinnosťou udržovať deficit čo najnižší, nož tak to sa len komplikovalo a na, e, na, podarilo sa e, na, tento problém znížiť napriek opatreniam investičné fondy z európskych fondov boli asi 70 celkových verejných investícií v Grécku. Takže je veľmi dôležité, najmä v týchto krajinách, e, ktoré majú toľko čo doháňať, e, pokiaľ ide o životnú úroveň, je tu dôležité, aby európske fondy zohrávali dôležitú úlohu, ale v kontexte uplatňovania nových programov podľa nových pravidiel, pretože majú lepší pákový efekt, lepšie mobilizujú zdroje i na miestnej úrovni osobitne potom v čase skromných verejných prostriedkov predstavujú o to dôležitejší nástroj podpory. Budeme teda ponúkať konzultáciu miestnym orgánom a Grécku budeme i naďalej venovať veľkú pozornosť. Ďalšiu otázku má pani Dančila. Ďakujem som presvedčená, Korin, že tvoja skúsenosť poslankyne Európskeho parlamentu znamená, že si dobre uvedomuješ potrebu spolupráce medzi e, komisiou a parlamentom a že sa to premietne i do dobrej spolupráce s tebou ako komisárkou, a, e, teda medzi komisiou a výborom REGI Časť predrečníkov spomenula chyby minulosti pri realizácii operačných programov. Čo hodlá, hodláte ako komisárka urobiť, e, aby sa znížila chybovosť pri výkone týchto programov? To bol veľký problém v predchodzom období a pred, pretrvávajú do veľkej miery tieto problémy i teraz. Ďakujem. Ďakujem za láskavé slova. E, e, rozhodne zostaneme i naďalej v kontakte. Ako som už bola povedala, chyby v minulom období 2007 až 2013 boli naozaj predstavovali naozaj veľkú čiastku e, programov štruktúrnych a investičných a je našou povinnosťou znížiť túto mieru chybovosti. Z tých 7% e, len 1% tvorili podvody. Tie sa e, vyšetrujú a aj naďalej sa budú. Takže pokiaľ ide tieto podvody, je to jasné. Tu dôjde až k pozastaveniu vynakladania fondov, dokiaľ nebude vyjasnená situácia a dokiaľ nebude zabránené naozaj podvodom s európskymi prostriedkami, pretože, ako som povedala, je to gesto solidarity všetkým daňovým poplatníkom a potom u tých príjemcov existuje vlastne logická zodpovednosť vynaložiť, vynaložiť tieto prostriedky správnym spôsobom. Väčšina týchto chýb je ale administratívneho rázu, ide o neznalosť pravidiel, nesprávne uplatnenie pravidiel a preto sa musíme obracať priamo a priamo e, riešiť tieto problémy. Viete z našeho e, regiónu, že boli problémy so zákazkami a komisia zamýšľa e, vyslať ekonom, vyškolených ekonómov, ktorí naučia národných expertov, ako veci riešiť. Sú tu i iné štáty, ktoré využívajú zase iné programy medzinárodných inštitúcií, takže bude naozaj e, tu cel, bude tu celá séria spôsobov, ako program riešiť, ale nemôžeme vylúčiť, nemôžeme e, sprostiť úsilia členské krajiny. Ďalej e, má slovo pán Bogovič. Ďakujem, vážená pani kandidátka. Ste z Rumenska, ja som slovinec. A domnievam sa, že obe krajiny sú dobre známe, e, pokiaľ ide o problémy poberať e, európske fondy, sú i ďalšie krajiny. Vieme, e, máme dojem, že absorpčná kapacita členských krajín je problémom. Nie, že by bolo problémom to, že nie je dosť prostriedkov finančných. Už ste spomenuli viaceré prekážky, ktoré treba odstrániť, príprava projektov, programov a tak ďalej. Myslím, že by sme sa mali zamerať na partnerské programy, operačné programy a komisia by mala byť tou, ktorá by mala sledovať follow-up, či sa sledujú e, stanovené ciele. Vy ako komisárka by ste mali mať proaktívny prístup k e, smerom k členským krajinám. Myslím, že by tu nemali byť e, prerušenia v platbách, nemali by tu byť odročenia. Komisia by mala poskytovať pomoc, Takisto by mala ale vyvíjať väčší tlak na členské krajiny tak, aby si robili svoje domáce úlohy. Takže čo urobíte na tomto poli? Ďakujem. Naozaj vás e, prosím, aby ste boli stručnejší, hovorí pani predsednička. Áno, ďakujem. Naozaj e, to bol v minulých rokoch problém určitých krajín. Ako vravíte, zaznali, zmenali sme určitý pokrok a to navezuje na to, čo som už e, spomínala. My určite v komisii sme prijali pravidlá, ale sú to členské krajiny, ktoré si budú musieť uvedomovať čoraz viac, ako tieto prostriedky treba vynakladať. vynakladať. Nechcela by som obetovať tú rýchlosť len v prospech ne, alebo z dôvodu nejakej európskej solidarity. Máme tu obmedzené množstvo priorít. Chceme zabrániť roztriešteniu našich cieľov v rámci Fondu regionálneho rozvoja. A vy dobre viete, že výdaje sa budú zameriavať na inovácie, výskum, digitálnu agendu, podporu malých a stredných podnikov a znižovanie emisí e, skleníkových plynov. Takže je to obmedzený počet cieľov, čo potom vlastne zlepší potenciál ich absorpcie. Ďalej treba povedať, e, nechcem sa vrácať k tej administratívnej kapacite, o tom som už dostatočne hovorila opakujem, to som už povedala, je, dôleži- je to dôležitejšie než peniaze, pretože sú to potom peniaze, ktoré sa nevyužili. Len z dôvodu štrukturálnych nedostatkov a tie budeme musieť riešiť na prvom mieste. Ja som tu ale optimistka. A myslím, že sa nám podarí podnetiť členské krajiny k tomu, aby dali veci do poriadku, aby mohli vynaložiť v predošlom období toľko čo najviac. Ďakujeme. Ďalšia otázka. Slovo má pán Piotrovský. Pani prišla komisáž Unia Európejská. Ďakujem pekne pani predsedničke a pani zignovná komisárka. Európska únia prislúbila e, finančnú pomoc Ukrajine. To však nebude nič znamenať, pokiaľ e, dopravná infraštruktúra Ukrajiny nebude integrovaná do našej dopravnej infraštruktúry. Nemáme potrebné koridory, medzi Ukrajinou a východnou Európou, e, ktoré by prechádzali Polskom alebo východnými regiónmi e, Polska ako e, ľublinským vojvodstvom, ktoré tu zastupujem. Vážna pani dezignovaná komisárka, podporíte aktivity v rámci politiky súdržnosti zamerané na investície a vytvorenie európskych vodných Eh, mm, dopravných ciest. Poprosím o stručnú odpoveď. Ďakujem eh, veľmi pekne. Určite všetci vyjadrujeme solidaritu eh, voči ukrajinskému ľudu. Ide o ľudí, ktorí by sa radi priblížili Európskej únii. Žiaľ, je tu e, rozhodnutie e, na teraz nerozširovať európsky priestor počas nasledujúcich 5 rokov. E, ale európska regionálna politika má širšiu a väčšiu zodpovednosť. Máme určité programy, ktoré sa orientuje na tieto krajiny v rámci makroregiónov Viete, že je tu aj nástroj predvstupovej eh, pomoci, je tu eh, politika susedstva, budeme musieť spolupracovať s pánom Hánom, aby sme eh, uspokojili títo bezprostredné potreby Moldavska, Ukrajiny, Srbska alebo aj ďalších štátov, ktoré majú európske ašpirácie. Dunajská stratégia zahrňa aj Ukrajinu a to je dôležitá príležitosť, ktorú by sme mali využiť na uplatnenie konkrétnych krokov zameraných na podporu obyvateľov tohto regiónu. Infraštruktúrne projekty e, sú mimoriadne dôležité e, v našej oblasti. Je tu značný problém e, súvisiaci s tým, že gro týchto fondov E, e, e, je zameraná na infraštruktúru a spolu s pánom Hánom, ktorý má teraz na starosti politiku susedstvu aj s generálnym rediteľstvom pre dopravu. Budeme s nimi diskutovať, aby sme si vytvorili jasnú predstavu o tom, čo všetko dokážeme urobiť aby sme podporili dopravu medzi týmito krajinami, členskými štátmi a ašpirujúcimi štátmi. Ďakujem pekne, pani Angela Valína. Sorry. Bien, buenos días, señora. dobrý deň. Pani Kreči, ako určite viete, existuje veľký počet e, väčších a menších miest vrátane môjho, e, ktoré e, čelia e, oneskoreniam pri e, platbách z príslušných fondov. Aké opatrenia by ste chceli urobiť, aby ste urýchlili platby z uvedených fondov? Po druhé, nové ustanovenie v článku 23 E, zahrňajú aj otázku makrokondicionality pri e, e, vyplacaní prostriedkov. To znamená, že určité regióny a mesta nedostanú prostriedky, ak nesplnia isté ukazovatele deficitu, čo je pre nás takmer nemožné dosiahnuť v Španielsku na miestnej samozpráve prípada 30 verejných výdokov, ale dostávajú iba 10 zo štátnej pokladne. Myslíte, že je reálne uplatňovať škrty v oblastiach, ktoré potrebujú investície, najmä pokiaľ ide o e, regióny, ktoré e, závisia na prostriedkoch fondov? Na prvú otázku už som v podstate odpovedala, pokiaľ ide o rozdiel e, medzi prísľubmi, záväzkami a platbami. Máme viac ako 23 miliard, ktoré ešte nie sú uhradené. I hneď potom, ako bude ustanovená nová komisia, e, začneme viesť vážnu diskusiu o tom, ako nájsť dlhodobé riešenie s tým, aby nedochádzalo k takémuto oneskoreniu platieb, pretože zase to e, spôsobuje aj e, sklzy pri realizácii operačných programov. Veľmi dobre chápem že takéto problémy vznikajú priamo e, na mieste v dôsledku e, toho a budeme e, veľmi potrebovať, aby ste podporili komisiu pri riešení tohto problému v súvislosti s návrhom rozpočtu na rok 2015, aby sme zabranili efektu domino pokiaľ ide o makrokondicionalitu, splnenia makroekonomických predpokladov, existuje ustanovenie, e, ktoré by sa malo e, primerane e, uplatňovať, ale treba pritom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými členskými štátmi a musíme prihľadať na všetky sociálne a ekonomický špecifika týchto štátov. Je tu také ustanovenie, podľa ktorého komisia sa môže zúčastniť dialogu s Európskym parlamentom o potenciálnom pozostavení platieb. Dúfam, že k tomu nedôjde, že nebudeme musieť plne pozostaviť takéto platby, ale bude treba zohľadniť všetky informácie, ktoré budeme mať k dispozícii, ako už som povedala, zastavenie platieb na základe nesplnenia makroekonomických predpokladov predstavuje už e, poslednú možnosť, ktorá e, bude iba vyústením e, dlhšieho procesu a predchádzajúcich upozornení a diskusí. Ďakujem pekne. Pani Adinolfi. Ďakujem pekne. Pani predsednička, súhlasím s kolegmi, e, že treba naozaj e, rozhodnejšie bojovať s podvodom, e, s takými javmi, ktoré sme pozorovali v minulosti a dúfam, že v budúcnosti budeme môcť podrobne rozobrať opatrenia, ktoré dezignovaná pani komisárka plánuje uplatniť na to, aby si poradila s podvodom. Chcela by som vás požiadať, aby ste vyhodnotili E, intervenčné plány e, z minulosti, e, ktoré sa uplatňovali v jednotlivých regiónoch. A všetky takéto hodnotenia boli kvantitatívne. Čiže či sa zistovalo, kde sa využili poskytnuté prostriedky. Neuplatnil sa kvalitatívny prístup, ktorý by zdôrazňoval prínosy takýchto výdavkov. Či e, plánujete nejaký hodnoticí systém e, do budúcnosti? Chcete, či chcete ho upraviť, aby ste väčší dôraz kladli na kvalitu? Pokiaľ ide o prvú časť vašej otázky, e, tá súvisí s transparentnosťou. Mne je jasné, že musíme mať nulovú toleranciu voči podvodom. Musíme to robiť v spolupráci s regiónmi a OLAFom. Musíme e, dávať e, stále pozor na túto otázku. E, pokiaľ ide o konkrétne opatrenia, musíme to robiť aj preventívne, a musíme to robiť spoločne. Mali by sme upozorňovať členské štáty, ktoré využívajú európske fondy na problematiku boja s korupciou. Budeme prihľadať aj na mm, správy organizácií Transparency International a budeme vylepšovať postup pri pridelovaní verejných zákazok. Budeme sa snažiť e, efektívnejšie využívať zdroje. Napokon na túto tému budeme ešte viackrát e, hovoriť. A zda najdôležitejším kritériom je pridaná hodnotu, hodnota, hodnota uvedených programov, eh, a síce zabezpečenie hospodárskeho eh, rastu, eh, vznik pracovných miest. To je to najdôležitejšie, čo v súčasnosti potrebujeme. Nikdy nesmieme obetovať kvalitu na úkor kvantity. nesmieme zvyšovať absorpciu len pre samotnú absorpciu prostriedkov bez toho, aby to malo e, kvalitatívny dopad na život našich občanov. Samozrejme prebieha diskusia o základných kritériách. To znamená, či pôjde o HDP na e, jedného obyvateľa alebo na niečo iné, ale títo diskusie pokračujú. Ďakujem. Pán Papadakis. Ďakujem veľmi pekne. Pani Krecu. V Grécku sa e, poskytlo veľmi veľa prostriedkov do infraštruktúry ktoré je potrebné pre hospodársky rozvoj. Máme programy e, boja proti e, povodňam, e, potrebujeme zariadenia na zabezpečenie proti zemetraseniam, na posilnenie lokálnych služieb v oblasti školstva a podobne. Je tu program narokovateľnosti. A ak členské štáty nebudú uplatňovať e, e, e, prísne opatrenia na základe európskeho semestra, potom stratia tieto prostriedky, ktoré sú určené na zabezpečenia lokálnych služieb a podobne. Avšak otázka znie, či naozaj úsporné opatrenia podľa semestra budú nadiaľa znižovať takéto možnosti. Poprosím vás o stručnú odpoveď. Môžem len opakovať, že keď hovoríme o makroekonomických podmienkach, ide o hypotetické, skôr vynimočné prípady. Zatiaľ ešte sme nemuseli riešiť takéto prípady, ale určite budeme o tom hovoriť v rámci štrukturovaného dialogu medzi komisiou a parlamentom, keď na to mm, mm, príde čas. Keď prostriedky ktorí sa vynaložia na boji s zemetrasením, dôsledkami zemetrasenia alebo ďalších e, e, katastrof e, prostriedkov e, e, z Fondu Solidarity. To sa bude riešiť spolu s komisiou. Takéto prípady sme v našom regióne mali. A je dôležité, aby sme v tej situácii, keď e, obyvateľia e, trpia v dôsledku prírodných katastrof, aby sme mohli reagovať rýchlo a efektívne. Pocitujem veľkú solidaritu voči stredomorským krajinám aj hospodárstvu. Mám na mysli Grécko, Portugalsko a ďalšie. A myslím si, že regionálna politika e, výraznou mierou zmiernila dopady krízy a investície do týchto krajín budú pokračovať. Ako už som povedala, nie je jednoduché e, vždy splniť aj fiskálne ciele a rastové ciele. Je tu však určitá flexibilita a ja sama som zvedavá, ako sa to rozhodne na e, novembrovej rade. A teraz pani Smolková. Ďakujem pekne za priestor. Ja mám identickú otázku, ako už povedal môj kolega z Polska v úvode, takže nebudem ju hovoriť, túto otázku, len doplním. Tá otázka sa týkala karpatskej stratégie a chcem povedať, že pre nás, ktorí pochádzame zo štátov ako Polsko, Slovensko, Maďarsko, určite aj Rumunsko, je táto stratégia veľmi dôležitá. Chcem povedať, že ona nevznikne na zelenej lúke, pretože už aj v súčasnosti tieto členské štáty veľmi úzko spolupracujú na rôznych oblastiach hraniciach, takže spolupráca ide a určite, tak ako ste povedali, že je potrebná iniciatíva z jednotlivých členských štátov, tak určite tá iniciatíva vyjde, my budeme ako poslanci k tomu veľmi napomocní. Ale moja otázka preto znie, e, aké máte plány pre návštevy jednotlivých regiónov, aby ste konkrétne videli, ako sa čerpajú eurofondy a pri tejto príležitosti si dovolím vás pozvať na východné Slovensko, kde môžete počas dvojdňovej návštevy navštíviť Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Maďarsko a určite navštívime ešte aj Ukrajinu a uvidíte, ako je karpatská stratégia pripravená pre budúcnosť. Ďakujem pekne. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și pentru invitație. No, ďakujem pekne za pozvanie. Áno, makedonské regionálne stratégie sú veľmi eh, viditeľné a aj tieto stratégie podporujem pretože skutočne mobilizujú všetkých členské štáty a takýmto spôsobom sa veľmi dobre spolupracuje a vlastne spoluprácou prekonáme spoločné problémy. Ale táto iniciatíva musí vychádzať aj z členských štátov, práve aj najlepšie od tej najnižšej úrovne. Vždycky hovorím, že e, napríklad e, e, bol bol tu, aj my u nás z Rumunska tiež bola iná iniciatíva pripraviť stratégiu spolu s, Rumunskom, eh, s Rakúskom a k tomu sa potom pripojili ďalšie členské štáty. Takže eh, také je to veľmi dobré, je treba hovoriť o spoločných stratégiách eh, a pokiaľ ide o Karpatský región, je to veľmi dôležité. Ehm, je treba mobilizovať všetky možnosti, ktoré v regióny ponúkajú, čiže je treba zapojiť nielen teda centrálne vlády, ale predovšetkým regionálne či krajské mestské vlády alebo miestne samozprávy, pretože tí presne vedia, aké odpovede treba od, e, prinášať alebo aké sú problémy, ktoré trápia občanov. E, pretože či už ide o Slovensko alebo Dunajský priestor, my sme tí, ktorí budeme všetko toto podporovať, ponúchame aj technickú pomoc, ale v, dôsled, v konečnom dôsledku zodpovednosť za presadzenie stratégií vždy je na samotnom členskom štáte. A teraz ešte pokiaľ ide o vašu pozvánku, samozrejme veľmi e, rada, alebo čo najviac e, urobiť a vidieť e, množstvo regiónov, je tu množstvo e, regiónov, občanov. Myslím, že ani pani komisárka e, Hübner, myslím, že bola jednou komisárkou, ktorá naozaj navštívila úplne každý jeden región a myslím si, že to je, to je, do, to je dobre, takže ja mám podobný zámer určite jedne sú jednou z prvých ciest, e, ktoré bude mať do tých krajín, ktoré sú veľkými príjemcami týchto prostriedkov. A budem skúmať, že čo sa s týmito prostriedkami v týchto regiónoch dá, ale treba sa sústrediť hlavne na tie regióny, ktoré sú najmenej rozvinuté, tí potrebujú tieto prostriedky najviac. Takže budem sa snažiť vidieť praktické využitie prostriedkov, ale aj dívať sa na to, kde sú najviac potrebné prostriedky, kde naozaj môžeme spoločne pomôcť, niečo dosiahnuť. To bude moje moto. Nechcem nikoho trestať, sankcionovať, chcem len podporovať. To od nás očakávajú, aby my sme pomohli členským štátom naozaj dobré prostriedky e, využiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, bolo veľmi dôležité si toto vypočuť. Ale už e, máme 25 minút e, o meškanie oproti nášmu časovému harmonogramu. Takže teraz by som chcela požiadať všetkých desiatich rečníkov, ktorí budú klásť otázky, aby naozaj boli struční a dodržali časový limit a pokiaľ ide o odpovede, naozaj vám už môžem dať len po jednej minúte na odpoveď. Ďalšia otázka je od pani Schmidt. Ďakujem pekne. E, sú tu otázky, ktoré súvisia s e, byrokratickým a administratívnymi postupmi, ktoré sprevádzajú poskytovanie alebo čerpanie prostriedkov. A tu ukazuje sa, že sa výrazne znížila dôvera v e, európske inštitúcie. 70 považujú korupciu za veľký problém aj v prípade európskych inštitúcií. Okrem toho sú tu štatistiky OLAFu z roku 2013, ktoré poukazajú na to, že sú tu aj správy o po toch, v štruktúrnych fondoch, že sa to z, tento podiel zvyšuje. Takže keďže sa tu hovorilo veľa o transparentnosti, chcela by som vás požiadať o veľmi konkrétnu odpoveď. Ako teda konkrétne bude vyzerať vaša spolupráca s OLAFom? Ako e, pripravíte, ako budú vyzerať e, ako bude komisia e, postupovať v prípade zriadovaní e, úradu Európskeho prokurátora a ako budete naďalej pokračovať v týchto iniciatívach boja proti podvodom. Ďakujem pekne. Myslím si, že správne využitie európskych fondov je otázkou aj prestíže a určite práve aj tu v tom spočíva naša zodpovednosť. Nemôžeme dovoliť, aby sa znižovala dôvera občanov. Vy ste povedali práve kvôli tomu, že sú takéto prípady. To, to nesmie vonkoncom tolerovať takéto prípady regióny už veľmi úzko spolupracovali, respektíve DG regió už veľmi úzko spolupracovalo s e, OLAFom, pokiaľ ide o šetrenie e, poskytnutých e, prostriedkov. My samozrejme prijímame opatrenia, aby sa prostriedky využili čo najlepšie, ale existujú aj prípady, kde došlo k chyb, chybám alebo aj do, dokonca k podvodom. To treba povedať otvorenie Isté, pokiaľ ide o dôveru občanov EÚ, tu nejde iba o regionálnu politiku. My máme pocit, že nedostatočne sme občanom vysvetlili, čo sme v rámci týchto politik alebo regionálnej politiky urobili. 10 e, tisíce pracovných miest, 10 e, tisíce podnikov mohli začať e, vykonávať svoju činnosť vďaka našej podpore. A myslím si, že práve by sme mali byť byť eh, silnejší. A Ďakujem pekne. Teraz eh, pán Sosa. Ehm, ďakujem pekne pani kandidátka. Pán Sosa Wagner, no už nemáme veľa času. Štrukturálne fondy a Kohezné fondy a celkovo všetky fondy Európskej únie predstavujú množ, veľké množstvo peňazí, ktoré idú e, členským štátom a tie tam idú preto, aby boli v prospech občanov. Čiže čo chcete urobiť preto, aby ľudia vedeli, že tieto peniaze sú naozaj zdrojom pracovných miest? ako môžeme presvedčiť ekonómov a novinárov, aby ľuďom vysvetľovali, že využitím týchto prostriedkov naozaj dochádza k tvojom pracovných miest, pretože o tomto sa nikdy nehovorí. A nikto nechápe, že európske inštitúcie a tieto, prostriedky, tieto prostriedky na vytváranie pracovných miest. Po druhé, čo si myslíte o zlej interpretácii, ktorú máme, pokiaľ ide o zodpovednosť správnych orgánov, auditorov na národnej európskej úrovni. Je tu množstvo nedorozumení z hľadiska úloh jednotlivých inštitúcií a ich administratív pri spravovaní týchto fondov. Nuž, odpoveď. Musíme určite zlepšiť komunikáciu aj vo vzťahu k príslušným finančným nariadeniam, ktoré existujú. No, existujú regióny, ktoré e, nepoznajú rôzne zjednodušenia, ktoré sme už prijali pre lepšie zvýšenie absorpčnosti európskych fondov. Na druhej strane sa nám tiež nepodarilo dostatočne poukázať aj na pozitívne aspekty, ktoré za sebou prináša e, kohezná politika. A ešte raz e, by som chcel spomenúť chcela spomenúť výsledok koheznej politiky, kde sme vytvorili takmer 6 tisíc pracovných miest týmito prostriedkami a mnohé malé a stredné podniky práve mohli začať podnikať kvôli týmto prostriedkom. Postavili sme 2700 kilometrov železníc, na ktorých sa tiež zúčastnili naše členské štáty. Ehm, množstvo tisíc kilometrov ciest a takisto 5 pre 5 miliónov občanov sme zabezpečili prístup k e, pitnej vode, takisto sme zabezpečili väčší prístup občanov k širokopásmovým sieťam, čiže tu musíme neustále pripomínať občanom, e, že to je dôsledku týchto politík ale ako keby to nebolo jednoducho vidieť, že tieto výsledky vznikli práve vďaka týmto politikám a týmto fondom. A mnoho projektov vlastne sa uskutočnilo práve vďaka európskym peniazom. Inak by sa ne, nech sa páči teraz pán e, Boštinaru. Economisirea de energie și eficiența energetică sunt cele mai rapide. Milá Korina, energetická efektívnosť energetická účinnosť to je určite jedna z eh, možností, ako zabezpečiť eh, úlohu eh, výzvy energetiky, pred ktorými stojíme a najmä v situácii zhoršujúcich sa vzťahov s Ruskom a preto musíme novnovo zadefinovať energetickú politiku. A práve tu treba povedať, že mm, aj tieto, my sme už aj v tomto výbore hovorili o tom, že treba ten, na toto využiť aj kohezný fond a treba zabezpečiť aj prístup z týchto prostriedkov k, k tom, ktoré obsahujú obnoviteľné zdroje energie, energetickú účinnosť. A chcel, aby som sa spýtať na našu krajinu, um, na lepšie využitie respektíve inteligentné využitie týchto prostriedkov a tiež kohezný balíček naozaj by mohol pripraviť eh, dobrý príspevok k zvýšeniu energetickej bezpečnosti v Európskej únii. Nož, eh, myslím si, že tento výbor je skutočne dôležitý, ktorý aj zohral dôležitú úlohu v prípade vzťahu regionálnej politiky a energii a ako vieme, že kohezný fond a aj ostatné fondy sú tu aj na to, kde sa dajú použiť prostriedky z týchto fondov aj na energetickú bezpečnosť, energetickú účinnosť. Bolo tu 38 miliard eur na energetickú na znižovanie emisí CO2, energetickú e, účinnosť e, a tepelné izolovanie budov a obnoviteľné zdroje energii. Takže toto všetko je. Zdieľam váš názor, že v súčasnej, e, v súčasnej situácii aj z geostrategického hľadiska je veľmi dôležité investovať do energetickej bezpečnosti a do obnoviteľných zdrojov energie, pretože Vidíme to aj podľa posledného vývoja, že sa musíme naozaj na túto energetickú bezpečnosť sústrediť. Ďakujem pekne. Teraz poslednú otázku položí pán Celeb. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Jedné z výdobytkov Európskej únie je, že už neexistujú hranice medzi občanmi a krajinami, ktoré treba prekonávať a tie, keď chcú spolupracovať, ale cez hrani, alebo hrani, prihraničné regióny majú problém, s, ktoré musia prekonať cez eh, hlavné mesto. A my hovorili túto o e, územnej spolupráci a môžete teda zabezpečiť, aby tam bol určitý prvok, ktorý sa týka územnej spolupráce, tak aby sa aby nebránili hranice v tej cezhraničnej spolupráci. A či môžete vy e, z, pohľadu, z komisie pomôcť odstrániť tieto hranice, a pretože to je tak, čo bude takisto aj dôležitým prvkom v, v susedskej politike. Vlastne kolega Hán o tom už hovoril a určite bude v tejto otázke napomáhať a v najbližších rokoch budeme E, bojovať, prakticky sme museli bojovať e, v nedávnych rokoch, bojovať o koheznú e, politiku, aby sme, aby sme ju ju ponechali, a, ale určite je jasné, že zrejme kohezná politika bude musieť tu byť aj po roku 2020, pretože má, bude, musieť mať budúc, bude mať budúcnosť. Mulțumesc și eu, vă mulțumesc foarte mult, așa cum spuneți. Ďakujem pekne. Áno je treba prekrač... sú tu niektoré hranice a hranice treba prekonávať, ale sú tu aj napríklad rozdiely v jednotlivých vývojoch. V niektorých eh, regiónoch eh, to fungovalo veľmi dobre, ten prekonávanie hranic A ja si myslím, že tieto kraj... programy pre cezhraničnú spoluprácu naozaj by mali, mali sú na to, aby teda eh, vyliečili tie rany, ktoré ešte existujú na mapách. Eh, boli tu spolupráce medzi Francúzskom a Španielskom napríklad, tam sa postavila spoločná nemocnica a sú tu rôzne pri, pekné príklady spolupráce medzi Rumunskom a Maďarskom, zahraničná spolupráca E, tam tiež fungovala veľmi dobre a bolo by dobre, keby tieto nástroje naozaj sa mohli ďalej rozvíjať. A tu vy ste spomínali aj nástroje pre územnú e, integráciu a spoločnú, spoločnú pomoc či, spolu, či spoluprácu. A Mohli by sme ale v tejto otázke tiež ponechať trošku voľnú ruku aj miestnym orgánom. Nechceme im diktovať, e, aké by mali problémy riešiť, pretože oni po svoje problémy poznajú najlepšie. A pokiaľ ide o politickú budúcnosť koheznej politiky, E, musím naozaj povedať, e, viem, že tu existovala veľká kritika a aké boli tu úteky na koheznú politiku v nedávnej minulosti a je treba teda presvedčiť všetkých, že aj po roku 2020 bude tu musieť byť kohezná politika, aby zabezpečila príspevok k harmonickému rozvoju celej Európskej únie a prekonávaniu rozdielov a tu musí spolupracovať celá EÚ question is from Mr. Roppe. Slovo má pán Rope. Ďakujem, vážená pani kandidátka. Otázky sa do určitej miery už opakujú. Asi sa zhodneme, že dobré riadenie je predpokladom pre úspešnú implementáciu rôznych politík. Ako nám ukazuje prax, najlepšie výsledky by sme mohli dosiahnuť, keď e, miestne samozprávy sa zapájajú do partnerstiev. Chcem sa spýtať, akú úlohu chcete dávať regionálnej samozpráve a ako chcete dosahovať praktickú decentralizáciu v členských krajinách. Môžete nám poskytnúť špecifické opatrenia, ktoré príjmete? Într-adevăr, buna guvernare este esențială și Skutočne dobrá správa a dobrá správa a správna kapacita sú nevyhnutné. Zapojenie miestnych a regionálnych e, orgánov je neoddeliteľnou podmienkou súčasťou využitia týchto fondov. Určite vznikne štúdia o správe o uplatňovaní partnerstva a A iste dobre viete, že existujú rôzne prípady. Sú štáty, ktoré sú už teraz e, decentrované, decentralizované príjmajú opatrenia podľa vlastného uvaženia, iné zasa sú centralizované, ale, ale podielajú sa na projektoch decentralizácie, čiže bude tu treba o tom diskutovať individuálne, samostatne s jednotlivými štátmi, pretože tie majú rôzne, charak- rôzne charakteristiky a kapacity. Ďalšiu otázku má pán Nicholson. Ďakujem. trošku k praktickej e, stránke veci v teréne. Mnohí ľudia tu vyjadrili obavy, my vyradi, vyjadrili obavy pri poskytovaní projektov alebo snažili sa získať projekty v teréne a bol tu negatívny dopad e, e, e po zdržaní. E, Znamená to, že e, je tu nedostatok e, tempa alebo skúseností Dôležité preto je, aby sa pozitívne e, úspechy nestratili práve v týchto e, predlženiach a meškaniach. V súvislosti e, s prísľubmi pána Junkera, e, čo urobíte preto, aby transpozícia jeho prísľubov bola čo najelegantnejšia, najrychlejšia, aby čo najrychlejšie sa mohlo začať e, používanie fondov. Ďakujem. Existuje nová štruktúra Európskej komisie z iniciatívy predsedu Junckera a ja chcem spolupracovať s tými, ktorí zodpovedajú za využívanie štruktúrnych fondov a investícií zodpovedáme za Fond súdržnosti, Fond regionálneho e, rozvoja. Budeme e, spolupracovať i s e, podpredsedom Katajnenom, aby bol výsledok optimálny. Veľmi dôležité je to, pustiť sa na cestu realizácie operačných programov nového obdobia 15 až 20. Ja by som skôr e, zhliadala k budúcnosti, aby sa tie programy rozvíjali tak, ako je to potrebné, ako sa to má. Musíme úspešne uzavrieť predošlé obdobie, ale my i vy musíme vzhliadať k budúcnosti, aby sme správne nastavili tie nové programové obdobie. And the next question is from Ďalšia otázka e, je od pána Abanza. Dobrý deň. Pani Kretu, vitajte. Som tu, ako som e, už povedal. Pohovorím o cezhraničnej pomoci. Ide o posilnenie tejto spolupráce bolo to spomenuté i v šiestom koheznom pláne a pre, teraz by som e, chcel povedať to, že pri cezhraničnej spolupráci nejde len o, o, o samotné krajiny, ale aj o odstránenie prekážok, ktoré sú medzi tými krajinami. Ide tu o operatívne úsilie, to predsa chcete i vy stimulovať silnejšiu spoluprácu tu, rovnako ako v Írsku, i my máme príslušné programy, Komisia by tu mohla zohrávať dôležitú. Vy ste pred nejakým časom zdôraznili práve toto. Spomínali ste Severné Irsko a Cyprus, ale ide aj o Baskicko. Tam e, by sme chceli realizovať podobné programy. Čo chcete e, podniknúť tu, aby cezhraničná spolupráca bola ešte silnejšia? To by snad stačilo ako otázka. Uistujem vás, že pre mňa bude potešením navštíviť Baskicko. A na vlastné oči sa presvedčiť o problémoch, e, ktorým čelíte. Na jednu stranu je zjavné, že táto otázka musí byť riešená. So španielskou vládou a s vládami príslušných regiónov. Musíme mať spoločné porozumenie a pochopenie medzi krajinami a regiónmi. Sú tu niektoré regióny, kde sú tie e, rany minulosti väčšie. Politika súdržnosti a regionálna politika môže prispieť k ďalšiemu zmierňovaniu týchto napätí, a to i v krajinách, kde boli dlhodobé konflikty. I tu sa podarilo nájsť e, dlhodobý e, harmonický rozvoj. Práve regionálna politika je dobrým spôsobom, ako prekonať tie bolavé miesta minulosti. Súhlasím s tým, že musíme oveľa väčšiu pozornosť venovať cezhraničným projektom. Ďakujeme, slovo má pán Etheridge. Ďakujem. Veľmi vám pomôžem. Dám vám otázku, ktorú môžete zodpovedať veľmi rýchlo, pretože na záver verím, že poviete áno, som z, e, z West Midlands e, v Anglicku. BBC hovorí o našej oblasti, že je to najchudobnejšia oblasť v Spojenom kráľovstve. 21 obyvateľstva zarába e, veľmi malé peniaze. Máme malo času. Ako môžete mojim voličom vysvetliť, e, že sa používajú EÚ prostriedky na e, ilustrácie a obrázky, ktoré sú publicitou pre EÚ, alebo že sa financuje fitness centrum v Maďarsku. To by uživilo niekoľko sestričiek v našej oblasti. Ak mi slúbite, že prestanete plýtvať, a prestanete plýtvať peniazmi na takéto podivné projekty, e, môžete mi odpovedať, či teda môžete to prislúbiť? am e, și simt această responsabilitate pentru cheltuirea eficientă a túto zodpovednosť, spolu zodpovednosť vnímam a cítim treba správne, správne nakladať s prostriedkami daňových poplatníkov. Kto dostáva najviac prostriedkov, sa musia najviac snažiť. I váš región, ktorý bol podrobený procesu deindustrializácie, získal európske prostriedky. Bolo by jednoduché vysvetliť vašim voličom, že oni sami že mali z týchto programu preškolovania po opadku priemyslu prospech. Je to jeden z mála regionov, pokiaľ viem, Veľkej Británie, ktorý patrí menej rozvinuté. Z tohoto hľadiska si myslím, že prijatie nového nariadenia to, že tu máme teraz presné objektívne kritéria, kam môžu smerovať prostriedky, to všetko bolo práve preto, aby sa zabránilo tomu plitvaniu prostriedkov. Isté sú presne také príklady, ktoré ste spomenuli z golfové ihriska. Nu există nici toalete publice în zone... V zónach, kde nie sú ani len verejné toalety a kde sú potrebné skôr pracovné miesta. My si samozrejme nemôžeme dovoliť taký luxus. Určite chceme chodiť všetci do fitness centra, ale nemôžeme si dovoliť z európskych prostriedkov niečo také financovať, pretože sú tu oveľa viac, eh, oveľa aktuálnejšie, naliehavejšie potreby nezamestnaných ľudí, ktoré tie prostriedky potrebujú. Veľmi ráda, veľmi rada s vami sa stretnem a budeme sa snažiť spoločne prekonať tie predsudky niektorých obyvateľov z Veľkej Británie, ak ide o vynakladanie verejných prostriedkov, pretože sa vynakladajú pre ľudí, pre veľa ľudí vo Veľkej Británii dokonca. Thank you. And the next question. Ďalšia otázka. Pán Austrevičius. Ďakujem. Vážená pani kandidátka, po ekonomickej kríze máme tu ešte stále veľké socioekonomické dopady. Jeden z tých porazených sú malé a stredné podniky. Boli vyňaté z finančných tokov, ako aj z trhov. Keď sa pozrieme na Európu 2020 a nárast financí z ERD, možno hovoríme skôr o absorpčnej kapacite než investíciách. Čo urobíte preto, aby ste tú absorčnú e, kapacitu lepšie riešili a aby ste posunuli malé a stredné podniky viac k investíciám. A druhý boj bod, aké nové finančné nástroje odporúčite pre malé a stredné podniky, aby mali prístup k zmysluplným fondom z EÚ. E Musím povedať, že pokiaľ ide o malé a stredné podniky, vytvárajú pracovné miesta a rast. Viete, že vo finančnom rámci 7 až 13 sa vynaložilo 70 miliard eur na podporu malých a stredných podnikov. Terajší finančný rámec e, sa zdvojnásobuje na 40 miliard. Tieto čiastky sa budú samozrejme vynakladať podľa toho, koľko bude operačných programov schopných absorbovať tieto prostriedky. Tie niektoré prostriedky sa teda dajú vyčleniť pre malé a stredné podniky, ale hrozí, že sa ocitneme v situácii predchodzieho obdobia, že nebudú dosť inteligentne nastavené programy schopné absorbovať tieto fondy. Zlepšenie absorčnej kapacity je teda základom a ja členské krajiny nabádam, aby lepšie spolupracovali s malými a strednými podnikmi aby našli legálne prostriedky príspenia súkromného sektoru na spolufinancovanie projektov z európskych fondov. Tak budeme totiž maximalizovať celkový dopad politiky súdržnosti. Thank you. And... Ďakujeme. Teraz má slovo pán Gerike. Ďakujem. Vážená pani komisárka, nedostatočné eh, administratívne kapacity, zjednodušenie v tejto oblasti, ale čoraz viac byrokracie vidíme v posledných rokoch a kritéria, požiadavky a tak ďalej. Čo urobíte preto, aby byrokracia v regionálnej politike sa eh, zjednodušila a odbúrala? Možno, že nápad by bolo, že úspechy nie sú známe v každom regióne komisia, členské krajiny, vy mali viac si vymieňať skúsenosti. Čo vy ako komisárka urobíte preto, aby sa tento, eh, táto výmena eh, skúseností zlepšila? Takisto eh, té, téma financovania pobrežia v Dalmácii. Ako sa to vníma, ako vnímate tú pohraničnú situáciu Bosna, Eh, Chorvátsko, keď Chorvátsko vstúpi do šengenského priestoru. Eh. Ďakujem pekne. Dovolte by som povedala, že sa domnievam, že nové pravidlá Európskeho parlamentu eh, obmedzili byrokraciu. Ale nielen Európska komisia by mala zjednodušovať pravidlá. Už som hovorila predtým, že v niektorých e, štátoch na to, aby ste získali e, prístup k európskym prostriedkom, potrebujete e, asi 40 podpisov. A to nevyžaduje európska legislatíva, takže do značnej miery to závisí od členských štátov. Treba hľadať optimálnu rovnováhu medzi zjednodušovaním a možnosťami kontroly. E, e, s tým, aby e, celý proces sa realizoval náležitým spôsobom. Otázky sa zameriavali na dve rôzne témy, na zjednodušenie, ale mnoho hlasov sa vyjadrilo v prospech sprísnenie pravidel kontroly E, vynakladania európskych prostriedkov. A mm, som za to, aby sme e, sa uberali oboma smermi, zjednodušovali e, využitie zdrojov, ale aj sprísňovali kontrolu. Vôbec sa nesnažím bagatelizovať túto vec. Naopak som presvedčená, že regióny veľmi dobre vedia, prípadne nie všetky regióny vedia, aké možnosti, ktoré poskytujú európske prostriedky, nie všetky všetky členské štáty e, vedia o možnostiach e, e, výmeny osvedčenými postupmi v rámci inteligentnej špecializácie. Pán Van Nestroj bojoval za presadzovanie inteligentnej špecializácie. Ako je možné, aby každý region ako urobiť, aby každý región mal e, vysokoodborných e, špecialistov, aby každý región vedel e, nájsť niečo, čo bude lákať investorov. Napríklad v Grécku sír feta. Nie každý dokáže vytvoriť vlastnú silikonovú, silikonové údolie, ale každý región môže prísť s vlastnými tromfmi. Aj tie najchudobnejšie regióny majú svoje školy, vysoké školy, majú štátnu správu a môžu sa postaviť a povedať, akú majú silnú stránku. Či už nejaké liehoviny v mm, Maďarsku, v Rumunsku alebo Sirfeta v Grécku, ak už nejde o výskumné stredisko každom prípade e, e, je tu určitý potenciál ktorý umožní členským štátom hľadať a nájsť svoje silné stránky. V Sevilie existuje príslušná platforma, ktorá umožňuje regionom informovať sa o tom, ako získať prístup k európskym prostriedkom a táto platforma je šitá na mieru charakteristikám príslušných regionov. Ďakujem. A posledná otázka. Pani Ivana. Ďakujem pekne. Posledná otázka sa týka ochrany klímy a e ekologické premeny hospodárstva doteraz e, zohrovala podriadenú úlohu. Komisia v júli e, zverejnila oznámenia o zelenom hospodárstve a o zelenom potenciáli z hľadiska investícií do dlhodobo držateľného hospodárstva vo forme nových e, ekologických pracovných miest. Aj štruktúrne fondy E, nie e, majú zohrávať podriadenú úlohu a naopak prispieť e, k zvýšeniu výkonov. Myslím si, že Európa musí byť odolná z hľadiska víze v budúcnosti. Takže moja otázka, aké konkrétne kroky chceli by ste uplatniť s tým, aby ste podporili zelenú ekonomiku v rámci koheznej politiky a štruktúrnych fondov? Ďakujem pekne. Áno, v novom programovacom období e, pre roky 2014 až 2020 máme nový e, e, ekologický rozmer, ktorý sa stáva stále významnejší. Vieme, že budeme vynakladať prostriedky na energetickú účinnosť, ale zahrňame do toho aj potrebu ekologizácie, Mala som samozrejme očakávať takúto otázku e, e, od e, zelených. Je to dôležitá záležitosť, ktorá súvisí s našim dennodenným životom a životným štýlom, s tým, ako sa snažíme zvyľadovať prostredie, v ktorom žijeme my a budú žiť naše deti. Hovorili sme o vytváraní nových pracovných miest, o zjednodušovaní o posilnení transparentnosti a o boji s korupciou. Uistujem vás, že nestratíme zo zreteľa ani ten ekologický prvok. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať e, e, poslancom za otázky a dezignovanej pani komisárke za odpovede. Mali sme veľmi e, dlhé, ale náročné Mm, ráno, ale zároveň je veľmi zaujímavé. Ďakujem pekne všetkým za príspevky. Predtým, ako dovzdám slovo dezignovanej pani komisárke za, pre záverečné slovo, chcel by som, uh, chcel by som vyzvať pána Michele Lebruna, predseda výboru regionov, aby počas troch minút uh, nás pozdravil, uh, pretože máme tu takú dobrú tradíciu v našom výbore. Ďakujem pekne. Merci, merci, madame la présidente. Ďakujem Ďakujem e, členom výboru REGI, že nám umožnili sa dnes sme si mohli vymeniť názory. Za náš výbor môžem povedať, pani komisárka, že e, táto oblasť politiky je rozhodujúca, pretože my viete, že územné samozprávy, ktorých, ktoré zastupujeme, sú vlastne e, vykonávateľom viac ako 70 štrukturálnych fondov Komisia tu čoraz viac zohráva úlohu takého spojovníka medzi regionálnymi e, orgánmi a ďalšími štruktúrami. Rád by som zdôraznil niekoľké dôležité body pre výbor regionov. Poprvé, šiesta správa o kohezii ekonomickej, sociálnej a teritoriálnej nám dáva novú teritoriálnu víziu do revidovanej stratégie 2020 Žiadame bielu knihu o, o koezii, čo nám umožní pokročiť v koheznej politike po roku 2020. Po druhé, tu sa hovorilo o problémoch e, urbánnych. Zdá sa, že bude, nebez, bude nevyhnutné vytvoriť bielu knihu pre integrovanú urbánnu agendu, ktorá umožní zakotviť urbánnu dimenziu do všetkých európskych politík. a pokiaľ ide od 2014 až 2020, štruktúrálne e, fondy 350 miliárd, váš budúci mandát. Budeme pokračovať s otvorenou cestou, e, ktorú otvoril komisár Hahn a my sme pripravení sa pridať ku konkrétnemu plánu komisie. Čo by ste navrhli s cieľom podporiť čo najlepšiu absorpciu fondov miestnymi samozprávami? Menovite by sme mohli riešiť problém počas e, zasadnutí e, našeho výboru spolu s, výborom, s parlamentom. Náš výbor e, v svojej rezolúcii žiadal dať, zapojiť regionálne miestne samozpravy do použitia štrukturálnych fondov. My by sme mali využiť flexibilitu, ktorá je zakomponovaná v pakte stability. Tento problém handicapuje rast a zamestnanosť e, v regiónoch, ktoré sú najzaostalejšie. Na záver sme pripravení definovať a realizovať s komisiou, s Európskym parlamentom, stratégiu e, decentralizovanej komunikácie, aby sme občanom vysvetľovali pridanú hodnotu e, Európskej únie. A len kvôli informácii, e, Open Days, ktoré sme mali z výborov REGI, sú príležitosťou výnimočnou v tomto smere. Pokiaľ ide o susedské krajiny, ktoré sa to hovorilo, výbor regionov udržuje kontakty s, regiónmi východu a juhu Medit- e, stredomorskej oblasti. Treba podporovať E, prepojenia s miestnymi samozprávami na prospech rastu a zamestnanosti. Vítam, pani komisárka, vašu ochotu e, pozvať, e, byť tu určitou veľvyslankyňou miest a regionov. Mohli by ste, môžete, ak budete vymenovaná, ak budete komisárkou, rátať s našim výborom regionov vo vašej politike a vo výkone samozrejme princípov, ktorý, ktoré sú nám také drahé. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán Lebrun. A teraz by som chcela eh, vyzvať pani Korina Krecu, dezignovnú eh, komisárku, aby sa stručne viedrila a povedala niekoľko slov záverom, nie dlhšie ako 5 minút. Ďakujem veľmi pekne. Budem e, stručnejšia, pretože viem, že som e, príliš dlho hovorila predtým pre záverečné poznámky. Som pripravila e, niekoľko slov o kohezné politiky, ale už 3 hodiny diskutujeme. Bolo to veľmi zaujímavé, ale teraz sa podelím o niekoľko myšlienok. Pre mňa to bolo z emocionálneho hľadiska veľmi dôležité. Už tu pôsobím 8 rokov pri, predtým, ako e, Rumunsko vstúpilo do Európskej únie, som tu pôsobila e, e, ako pozorovateľka a včera som spomenul, ako som prvýkrát prišla do tejto budovy a čo som pocitovala, keď som sa stala europoslankyňou. A musím povedať, že pre mňa by bolo dnes podstatne zložitejšie predstúpiť pred vás bez týchto eh, obrovských skúseností, ktoré som získala počas 8 eh, eh, rokov v Európskom parlamente. Niektorí z vás ma už poznajú, zostanem nezmenená. Rada by som zachovala rovnaké vzťahy, ako sme mali predtým. A viem, že pokiaľ ide o tento konkrétny výbor, veľmi dobre mm, si uvedomím vaše obrovské skúsenosti, veľmi rada sa budem s vami radiť aby sme sa spolu rozhodovali, pretože je to veľmi dôležitá oblasť, asi najdôležitejšia a je veľmi dôležité, aby sme spolupracovali v záujme občanov a Európy ako celku. Takže ubezpečujem vás, že pokiaľ sa stanem komisárkou, budem bojovať za rovnaké hodnoty, E, e, tak ako sme to robili tu spoločne v Európskom parlamente, budem bojovať za európske hodnoty, dôstojnosť, rovnaké zaobchádzanie so všetkými členskými štátmi. Veľmi pekne vám ďakujem a veľmi rada sa budem sem vrácať e, za každým, keď samozrejme potom, ako sa rozhodnete o mojom osude. Thank you. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Pekne, pani Krecu, ďakujem všetkým poslancom. Potom, ako ukončím schôdzu, musím povedať, že e, vyhodnocovacia schôdza koordinátorov sa bude e, konať dnes za zatvorenými dverami od jednej do druhej hodiny popoludňa v miestnosti PHSP 4B 001. Eh, Vyhlásim túto schôdzu eh, za zatvorenú.